Dear colleagues, good morning. Takže kolegyne, kolegovia, prosím, usedte sa. Budeme pokračovať práci a zasadnutí nášho výboru. Našim dnešným dopoludnejším hlavným bodom je verejné vypočutie o kohezné politike a marginalizovaných skupinách. Náš výbor vypracúva tiež iniciatívnu správu k tejto téme, spravodajkyňové pani Reintke. A ja navrhujem, aby sme tieto dva e, body dnes do obeda spojili. Kohezná politika a legislatíva v tejto oblasti vytvára no, a poskytuje finančnú podporu e, pre znevýhodnené spoločnosti alebo skupiny v mestských a vedeckých oblastiach hlavne e, fyzické, ekonomické a sociálnu, sociálnu obnovu v mestských aj v vidieckých oblastiach je v rámci rozsahu podpory ERDF prístup na obdobie 2014-2020 otvára nové možnosti pre vytváranie a implementáciu integrovaných teritoriálnych investícií a lokálneho rozvoja zameraného na marginalizované skupiny. Takže naše vypočutie je veľmi aktuálne. Program pre verejné vypočutie ste dostali osobitne. Najskôr dám slovo každému z našich hostov, hostí na 10 minút, každému jednému. Áno, a potom dostane slovo pani Reintke aby im predstavila návrh svojej správy, no a potom dostanú slovo poslanci na ich otázky a pripomienky a komisia na akékoľvek pripomienky, ktoré by jej zástupcovia chceli predniesť. Na záver dostane slovo pani Reintke na záverečné vyjadrenie. Navrhujem lehotu na prekladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu správy pani Reintke na stredu 22. júla 2015 o 12.00. Na výbore budeme hlasovať 17. septembra 2015 a pozmeňujúce návrhy dostaneme do 22. júla. No a na záver by som vás rada informovala o tom, že e, po ukončení dnešného zasadnutia, teda e, dnešného programu približne o 12.30 pani Rentke poriada malú recepciu pre vás a našich e, pozvaných hostí a toto sa uskutoční priamo pred vchodom do rokovacej sály. Takže to sú moje oznámy a informácie, no a na to, aby sme nestrácali čas, dostane slovo naša prvá rečníčka, pani Anna Krasteva, riaditeľka CERMES, Centra pre utečencov, migráciu, a etnické štúdie z Novej Bulharskej univerzity pani Krasteva. Máte 10 minút na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Mission Impossible to summarize cohesion policy. No, ďakujem veľmi pekne nie je to takmer nemožné za 10 minút zhrňúť ako problematiku koheznej politiky a z nevyhodených skupín. Budem sa sústrediť na tri jednoduché otázky, kto, prečo a ako. Len pár slov k tej zraniteľnosti a znevýhodnenosti. Netýka sa to len eh, ohrozenia chudobou ale hm, tiež to ohrozuje ľudskú dôstojnosť a pre naše diskusie je tiež kľúčové, aby eh, tento pojem stal v centre v štátnej politike a stal sa aj hlavnou politickou kategóriou. Otázka teraz, prečo? Už moja hlavná téza v tejto krátkej prezentácii je, že problém Rómov vznikol a jedným z komplexných dôvodov, ktorý ja budem zdôrazňovať, ja sa budem sústrediť na dva e, politicky, politickú príčinu a kultúrne, kultúrnu príčinu a kultúru nie v antropologickom zmysle, ale v zmysle politickej kultúry. Takže zraniteľnosť, znevýhodnenosť Rómov zdrojom pre politické elity. Viem, že to je a je to volebným zdrojom alebo zdrojom hlasov pre politické elity. A to zo symbolického dôvodu diskusia o Rómoch je veľmi zásadnou témou pre všetky pravicové extremistické strany, ale zraniteľnosť Rómov je e, aj v tom doslovnom politickom, politickom zmysle kupovanie rómskych hlasov e, v mnohých e, postkomunistických stranách, v mnohých štátoch a to pre celé politické spektrum. Ja to zdôrazňujem, pretože kohezná politika alebo nad koheznou politikou sa zamýšľame z hľadiska štátnej politiky alebo verejnej politiky, ale Týka sa to všeobecne politiky a politikov a o tom, ako profitujú politici z rómskej, z, Róm, z, z rómskej skupiny a z nevýhodnenosti. Druhým dôvodom, to je trochu teoretickejšie, ale pár slovami, počas studenej vojny tá, ten pojem tí druhý dostal politický, ideologický náboj a po e, studenej vojne tí druhý, ten pojem, e, sa vníma z etnického, náboženského a všeobecného e, kultúrneho hľadiska. Takže toto je kontext, ktorý, ktorý poznačuje rómske postoje a diskusie. A kvôli mu sú Rómovia vylúčení vo všetkých zmysloch ekonomicky, sociálne, politicky, kultúrne, symbolicky a tak ďalej. Ak by som mala viac času, tak by som mohla tiež ďalšie skupiny, e, ktoré spadajú pod pojem tí druhy, označiť alebo vysvetliť. Sú to napríklad utečenci. A teraz sa sústredím na Rómov. Možno v diskusii môžeme o tom hovoriť. Môžeme spomenúť geta, tábory. A a trochu môžem hovoriť o tom pojme homo sacer, kto. Ja teraz sa načetnem to, kto sú hlavní aktéry, ktorí zodpovedajú, ktorí zdieľajú zodpovednosť z nevýhodnenosti a zraniteľnosti Rómov. Prvou skupinou sú politici. A ja som uviedla dva príklady dvoch miest v jednej krajine, No, na tej krajine až tak veľmi nezáleží, pretože by sa to mohlo stať hoci kde. V prvom prípade e, z úplne mm, dôležitých príčin kvôli hlasnej hudbe vznikol konflikt, ktorý sa rozšíril e, po celej krajine, do ktorého zapojili sa všetci e, politické, všetky politické strany a viedol k zvýšeniu, výraznému znišeniu, zvýšeniu napätia v rámci rovnakej krajine, krajiny. V ďalšom meste, meste je tiež rómske, rómske sídlisko, posada, teda sídlisko, kde deti chodia do školy, a rodičia pracujú a majú majú takú slávnosť, kde vyzdvihujú svoje významné osobnosti. A ďalším aktérom, a to možno znie trochu paradoxne, a existuje tu jeden paradox, ktorý chcem zdôrazniť, to je mládež. Mládež je najaktívnejšia, najinovatívnejšia časť alebo na aktér v boji proti chudobe. Ale, ak to mám povedať úprimne, taká mobilizácia proti chudobe je len veľmi malou časťou mobilizácie mládeže. Súčasná mládež vo všetkých európskych krajinách sa oveľa viac zasadzuje za environmentálne, eh, environmentálne ciele ako za boj proti chudobe. Ďalší paradox to je internet. Internet samozrejme nie je aktér, je to virtuálny priestor. Ale skutočne by som chcela zdôrazniť obrovskú úlohu internetu. Xenofóbia vo verejnom priestore má viaceré filtre, ktoré neexistujú. Na internete Takže internet eh, bohužiaľ je veľmi dobrým spojencom všetkých protisk, alebo teda xenofóbnych a protiromských tendencií. A dôležitá otázka, keď hovoríme o rómskych elitách, ktoré samozrejme existujú a sú kľúčovým aktorom aj súčasťou riešenia alebo súčasťou problému. že verejná politika začína s otázkou, sa zaoberá pár kľúčovými prioritami, ktorí sú ktoré sú tie kľúčové body, vzdelanie, vzdelanie a ešte raz vzdelanie. Pretože Európa sa snaží byť poznatkovou spoločnosťou a ako sa dá vybudovať takáto spoločnosť zo negramotných zamestnancov. Treba uznať ten paradox, že v 20. storočí, keď sme v 20. storočí prekonali istú negramotnosť a analfabetizmus, tak 21. storočie ju opäť vytvára. Nemôžeme mať ambicioznejšiu verejnú politiku bez toho, aby sme zvážili poučenia z minulosti. Tu vidíte, koľko partnerov sa zapája a sa angažovalo čas 10 ročia politiky pre inklúziu Rómov. Máme za sebou 10 rokov inkluzívnej politiky a všetci vieme, poznáme tie výsledky. Svetová banka a iné inštitúcie zverejnili správu o záveroch na základe dôkazov o diskriminácii Rómov a týmto záverom veríme, pretože že predtým sme vedeli, že chudoba sa prehlbuje a sociálne rozdiely a netolerantnosť medzi menšinami a väčšinou sa zvyšuje. Je to veľký problém. Ak sa nepoučíme, zo zlyhania 10 ročia inklúzie Rómov, tak nemôžeme postupovať. Miestne orgány, o nich som už hovorila, existujú dva, dva rôzne druhy skúsenosti. Takže príklad niekedy ten istý starosta alebo primátor na jednej strane aplikuje politiku sociálnej inklúzie s veľmi dobrými postupmi, vzdelávaní, zamestnávania a tak ďalej. Ale na druhej strane súčasne ten istý starosta v rovnakom meste aplikuje politickú exklúziu tomto pri konkrétnom prípade zorganizoval referendum a s vylúčením rómskych voličov. Takže politika by znamenala vytvoriť podmienky tak, aby starostovia neváhali medzi tými dvoma, ale Vybrali si najsystematickejšie prvé riešenie. All inclusive medzi viacerými najlepšími postupmi sa na to zdôraznila jeden, ktorý ja nazývam all inclusive. To je veľmi dobrý príklad praxe, ktorá však skutočne reaguje na kľúčové problémy. E, takže čiže politiky. No a po druhé, MVOčky, akademická obec. Po tretie vytvára polifonický viacnásobný efekt na rómske skupiny Rómov, čiže mladí Rómovia získavajú vzdelanie a medzi Rómami a spoločnosťou väčšinovou. No a môžem pokračovať za zatávaním. No a existuje tu aj veľmi pozitívny signál, že osvedčené postupy sú možné. A otázku, ktorú si tu kladiem, je, že prečo sociálni aktéry a občianská spoločnosť, prečo sú inovatívnejší, efektívnejší ako profesionálni politici. Ja by som chcela upozorniť na čas. Dobre, ešte mám dve. Dve eh, stránky. Ďalší krásny príklad, eh, ktorý ukazuje dobrú mesa, dobrovoľníkov, voľníci, experimentácia a tak ďalej. Skodanie a zásadná zmena by sa mala vyskytnúť eh, toto nazývam ten greening antidiskriminácie. To znamená zatraktívnenie pre mladých a to tak online ako aj offline. A ešte jedna krátka pripomienka k mobilite. Mobilite Rómov, migrácia Rómov v EÚ sa považuje za obrovskú výzvu a problém pre mnohé mesta. Napriek tomu, že si ľudia myslia tak, je to veľký zdroj pre právomoci, prácu, možnosť prostredia, kde ti chodia do školy a kde práca je spojená so šedou ekonomikou, ale s pravidlami a reálnou inklúziou. A sine qua non. Aké sú prvky úspechu politiky? Poprvé pre mňa sú to politická instrumentalizácia dať zodpovednosť Rómom a rómskym elitám, aby sa cítili zodpovední. Treba povedať, že inklúzia Rómov závisí v prvom rade od politickej vôle. Nemôžeme na jednou rukou robiť koheznú politiku a druhou proti Rómsku, ale silná politická vôľa na prekonanie, takže kohezná politika môže byť efektívna, len keď to bude skombinované s efektívnymi, efektívnou občianskou spoločnosťou. No a rada by som to ukončila citát, citátom. Nemôž, nevyberiete si, ako sa narodíte, alebo, ale môž, vyberiete si, kto z vás bude, alebo čím sa stanete. Takže nám umožňuje veriť, že úspech je skutočne možný. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, prepačte, som vás prerušila, ale musíme dodržať časový rozpis nášho zasadnutia. Slovo dám teraz pani Karoline Fernández, zastupkyni riaditeľa Fundáciu do Gitano and Euroma. Dúfam, že to bolo spon trochu správne. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem vám za pozvanie a ďakujem tedy Rentke za iniciatívu tejto správy a za príležitosť prispieť k správe už od samotného začiatku, keďže môžem hovoriť mojim rodným jazykom, tak budem pokračovať po španielsky. Mm, Začnem moju prezentáciu tým, akým spôsobom využívame štruktúrálne fondy eh, pre rómske obyvateľstvo, a to z dvoch perspektív. Sme mimovládna španielská organizácia, pracujeme eh, za sociálne začlenenie rómskej komunity od roku 2000 pracujeme v rámci operatívneho programu boja proti diskriminácii. Sme technický sekretariát Európskej siete Euroma Network. Spolupracujeme s dvomi členskými štátmi. Majú najviac rómske obyvateľstva na východe Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, ale aj Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Polsko, Švédsko, Fínsko, 12 krajín a od roku 2007 spolupracujeme a kombinujeme tých, ktorí spravujú štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond a tí, ktorí riadia politiky s romským obyvateľstvom V tejto sieti už spolupracujeme od roku 2007. Úvodom Analýza a návrhy, s ktorými sme pracovali počas tohto programovacieho obdobia. Nasledujúci slajd. A návrhy a myšlienky, ktoré sme rozvinuli počas tohto programovacieho obdobia a potom praktická prezentácia nášho operatívneho programu a toho, aké programy skutočne prinášajú zmeny v koheznej politike pre e, začlenenie rómskeho obyvateľstva. V tomto období týchto 12 štátov spolupracovalo, vytvorili sme rôzne analýzy, ale hlavne za posledné dva roky sme zanalizovali e, výsledky a skúsenosti z tohto programovacieho obdobia, využitie štrukturálnych fondov pre začlenenie Rómov, aby sa lepšie naplánovalo budúce plánovacie obdobia. Teraz aké sú tie hlavné posolstva či myšlienky? Napriek tomu, že máme veľmi veľa správ, rada by som zvoraznila len niekoľko hlavných myšlienok. Prvá, prístup. V tomto období nariadenia nám umožňujú prioritami investícií 9.2 mať špecifický prístup k Rómom, ale to, čo sme zaznamenali a čo chceme navrhnúť, s touto prioritou 9.2 sa snažíme kompenzovať e, nevýhody Rómov, ale nesmieme zabúdať na iné tematické ciele, ktoré sú prioritné pre rómske obyvateľstvo. Nie je len o sociálne začlenenie, boj proti chudobe, ale aj splniť ciele stratégie Európa 2020 musíme rómske obyvateľstvo začleniť do tematických cieľov 8 a 10. Je tu zaznamenaný pokrok, aby e, bolo explicitné, ale nie exkluzívne. Je dôležité spomínať romské obyvateľstvo v operačných programoch a v koheznej politike, aby sme e, sa uistili, že sú poberateľmi a môžu využívať tieto fondy. Tento prístup skôr alebo neskôr je nevyhnutný, aby e, sme zaznamenali pozitívny Nemali by sme e, vynímať túto komunitu kvôli nevýhodám ale, a diskriminácii, ale je dôležité počas tohto obdobia ich začleniť do všetkých programov, všeobecných programov, nie len tých, ktoré sú určené na boj proti e, sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Rómske obyvateľstvo teraz je prítomné v operatívnych programoch, hlavne v Európskom sociálnom fonde. Je to asi 20 rozpočtu, ale Chýba nám to, aby iné fondy, ako napríklad pre regionálny rozvoj alebo vidiecký rozvoj, aby začlenili rómske obyvateľstvo do poberateľov, užívateľov týchto fondov. Potrebujeme víziu pre celú koheznú politiku a pre všetky fondy. Nie len cez Európsky sociálny fond a v ktorých oblastiach sme zasahovali, to je prístup k zamestnanosti, vzdelávanie sa začlenilo v rámci Európskeho sociálneho fondu aj na komunitárnej úrovni, ale potrebujeme väčšiu perspektívu a dopad hlavne v oblasti bývania, Táto oblasť je málo prepojená na koheznú politiku, ale vieme, že to má veľký potenciál. Detská chudoba, zdravotníctvo, imigrácia rómskeho obyvateľstva, cezhraničná spolupráca. Nemali by sme sa obmedziť len na tie pôvodné tri oblasti pôsobenia. Významná téma, horizontálne princípy gendrovej rovnosti a rovnosti o príležitosti sú v operatívnych programoch, ale nie v praxi. Nemáme často hmatateľné výsledky tej rovnosti príležitosti a boja proti diskriminácie. Dopad v tomto programovom období 2007 až 2014 v mnohých prípadoch kohezná politika a štrukturálne fondy sa využívali na pokrývanie základných potrieb, základných služieb rómskeho obyvateľstva, čo voláme také zmierňovacie opatrenia, hlavne ako dôsledok hospodárskej krízy, škrtov v rozpočtoch a škrtoch vo verejných službách. Ale myslíme si, že v koheznej politike je potrebné, aby sme mali nástroj, ktorý by mal potenciál strategickej zbrane, aby sa štrukturálne zmeny dosiahli v živote rómskeho obyvateľstva. Nie ide len o zlepšenie životných podmienok, ale dosiahnuť aj ich skutočné sociálne začlenenie. V dopade v tom minulom programovacom období bolo veľa akcií krátkodobých málo rozsiahlých, došlo k fragmentovaniu zdrojov a dopad e, tých štrukturálnych fondov bol obmedzený, ale my potrebujeme projekty, ktoré budú rozsiahlejšie, väčšie, aby mali skutočný dopad na životné podmienky a na sociálne začlenenie tohto obyvateľstva. Integrovaný prístup sociálne začlenenie Rómov potrebuje e, tento multidimenzionálny prístup a integrovaný prístup venovať sa nielen vzdelávaniu, ale aj zamestnanosti, bývaniu, zdravotníctvu a kombinovaním fondov sociálneho ERDF aj Fondu pre regionálny rozvoj. možnosť, ktorú poskytujú fondy, aby sa investovalo do výskumu a vývoja, to bolo naozaj kľúčové, aby aj samozprávy si uvedomili, že tie zdroje treba orientovať na skutočné potreby Rómov, ale na to potrebujeme dostatočné informácie o tom, aká je skutočná situácia týchto ľudí, kde sa nachádzajú, ako žijú. To nám umožní lepšie orientovať zdroje ale tiež aj odôvodniť ich využívanie, lebo veľmi často sa spochybňuje, že sú špecifické opatrenia pre Romov. Keď vidíme, aké sú ekonomické podmienky a ich životné podmienky, tak to dostatočne odôvodňuje využitie týchto opatrení. A e, preto sa robili rôzne výskumy, sociologické mapy, ktoré mapovali situáciu rómskeho obyvateľstva. V našej analýze plánovacie obdobie 2014-2014 zaznamenalo pokrok v porovnaní s predchádzajúcim období v plánovaní určite veľkou výzvou ostáva implementácia EP a európske inštitúcie tu musia zohrať úlohu v kontrole toho, že to, čo sme naplánovali, že sa aj skutočne realizuje a že tie programy sa robia účinne, efektívne a že napríklad v roku 2023 životné podmienky rómskeho obyvateľstva a ich začlenenie sa skutočne zlepšilo a to vďaka koheznej politike. A teraz konkrétny príklad nášho programu, ktorý realizujeme od roku 2000 so štrukturálnymi fondmi, aby sme mali realistickú víziu a možno aj optimistickú, pretože niekedy očakávania, e, pokiaľ ide o investície do romského obyvateľstva, sú veľmi nízke, ale sú programy, ktoré naozaj fungujú, prinášajú výsledky aj zmeny. V našom prípade operatívny program Boj proti diskriminácii v Španielsku bol program pionier vo svojom druhu. Navrhol sa v roku 2000 a sú tam špecifické opatrenia pre rómske obyvateľstvo, ale nie len pre nich. Rôzne zraniteľné skupiny sú začlenené v tomto programe. Je tam rovnosť príležitosti, genderová problematika, imigranti a tak ďalej a sú tam te- a špecificky sa spomínajú e, aj Romovia. Bol naozaj pionierským programom vo svojom období, pretože NGOčky, sociálne organizácie začali spravovať štrukturálne fondy a pochopili, že tí, ktorí sa najlepšie dostanú k obyvateľstvu, sú špecializované entity, ktoré majú skúsenosti s touto oblasťou. Pracujeme v dvoch oblastiach. Zamestnanosť a vzdelávanie. Je to tá páka, ktorá prinesie tú zmenu. Náš program sa volá Acceder, teda pristúpiť, aby sme zabezpečili prístup Romov na pracovný trh podporujeme vzdelávanie a výchovu, pretože na úvod vieme, že v romskom obyvateľstve je nízka miera vzdelanosti a väčšinou e, Rómovia pracujú ako zamestnanci, ale našim cieľom je, aby Rómovia pracovali na pracovnom trhu aj ako mm, živnostníci. Mali sme aj individualizovaný prístup. Ide o to, aby sme im dali príležitosť dostať sa na pracovný trh. Treba rôzne investovať v závislosti od potrieb každej osoby. Máme explicitný a inkluzívny prístup. 70 e, ľudí, ktorí využívajú tento program, sú Romovia a 30 nie program, ktorý je orientovaný na výsledky. Meriame e, alebo máme ukazovatele na vytváranie pracovných zmluv, teda my nesledujeme nejaké predbežné možnosti, ale to, aký počet alebo koľko pracovných zmluv sme týmto programom dosiahli. Teraz to máme na národnej úrovni v 50 mestských častiach Španielska to je to, čo som hovorila, že potrebujeme ambiciozne projekty, ktoré prinesú sociálne zmeny. A toto sú výsledky od roku 2000 do 2014. Máme ako, viacej ako 80 užívateľov tohto programu. Dosiahli sme 58 tisíc pracovných zmluv a ďalších 22 561 eh, ľudí, ktorí dosiahli pracovnú zmluvu a 153 sú ženy je viacej ako 3000 firiem, ktoré sa zúčastňujú tohto programu a zorganizovali sme viacej ako 2800 vzdelávacích akcií. Je to program, ktorý prináša výsledky z roku 2014 počas najhlbšej alebo počas hlbokej ekonomickej krízy v Španielsku. V roku 2014 sme dosiahli 5000 pracovných zmluv a to naozaj má veľký dopad. To ukazuje, že rómske obyvateľstvo je schopné pristúpiť na pracovný trh. Predsednička e, obmedzuje alebo mm, skracuje, e, upozorňuje rečničku, aby končila a snažíme sa tiež bojovať proti tomu, aby deti neodchádzali e, zo škôl. Spolupracujeme s rodinami a s centrami a toto sú výsledky 1357 študentov a žiakov, s ktorými pracujeme a dosiahli sme, e, aby 385 z nich ukončilo e, e, aj strednú školu. Posledné myšlienky sú naozaj programy, ktoré fungujú a keď sú dobre orientované v spolupráci s rómskym obyvateľstvom, tak prinášajú výsledky aj dopad. Takže štrukturálne fondy sú inteligentná investícia do rómskeho obyvateľstva, ale treba to využiť strategicky, aby sa dosiahli sociálne zmeny, nielen aby sa zmierňovali e, základné e, potreby alebo aby sa riešili základné problémy tohto obyvateľstva, Mrzí ma, že som vás musela prerušiť, ale nemáme viacej času a teraz pokračujeme. Ešte, ešte je tu ďalší rečník, pán Jeffy Giffaj. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsedajúca. Pracuje v Berlíne a máte na dielo So, ladies and gentlemen, good morning. Dámy a páni, dobré ráno. Zdravím z Berlína. Som starostkou jedného berlínskeho obvodu, ktorý sa menuje, volá Neukel. Tu vidíte na fotografii radnicu, to je moje pracovisko. A chcela by som vám ukázať Berlín, je to veľké mesto, hlavne, hlavné mesto Nemecka a ten, tou červenou na mape to je ten môj obvod. Máme cirka 325 tisíc obyvateľov, sme veľmi multikulturálne miesto. Polovica nášho obyvateľstva takmer je migračného pôvodu, to znamená, že pochádzajú z viac ako 160 rôznych krajín a za posledných 5 či 6 rokov sa potýkame e, alebo stretávame veľké množstva Bulharov a Rumunov, ktorí prichádzajú do Nemecka, hlavne do tohto obvodu a veľa týchto rodín sú Romovia. Obvykle to nie sú lekári alebo učitelia, skôr sú to ľudia s veľmi nízkym vzdelaním a majú skúsenosti s diskrimináciou zo svojich krajín pôvodu, takže prichádzajú s nádejou na lepší život a chcú lepšiu budúcnosť pre seba aj pre svoje deti. A pre nás je to naozaj niekedy veľmi náročné riešiť takéto situácie. Máme takmer 6 tisíc Bulharov a Rumunov v našej meskej časti, ktorí sú oficiálne registrovaní, ale odhadujeme, že reálne je ich počet oveľa vyšší. Mnohí žijú zo sociálnych dávok, ktoré dostávajú od štátu. Sú to prídavky na deti alebo ďalšie sociálne dávky asi 40 teda žije vlastne z toho, že poberá sociálne prídavky a teda z financií štátu. A to v situácii, keď už máme dosť sociálnych problémov. V tomto obvode máme 160 rôznych národností, v niektorých oblastiach je viacej ako 70 ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby a naozaj nie je to jednoduché, keď stále prichádzajú ďalší noví imigranti ktorí sú tiež vo veľmi zložitej sociálnej situácii. A tak sa snažíme využívať štrukturálne fondy EÚ. Už ich využívame niekoľko rokov. Mám len dva slajdy na to, aby som zhrnula mm, moje aktivity. Skúsim to odznova. znova. Veľmi intenzívne využívame e, peniaze z fondu na regionálny rozvoj a tiež to využívame v 11 veľkých správnych oblastiach, tak ako my ich voláme. To sú oblasti so silným sociálnym vylúčením, ktoré dostávajú e, peniaze na sociálne začlenenie a integráciu. V minulom programovacom období 2007-2014 sme využili asi 50 miliónov na tieto projekty a snažíme sa tieto projekty realizovať v tých hlavných oblastiach, ktoré sa už spomenuli, vzdelávanie, pracovný trh, bývanie. A je dôležité, ja by som naozaj podporila myšlienku prezentovanú mojou predračníčkou pani Fernández. Rada by som povedala, že nie je užitočné robiť niečo explicitne pre Rómov, respektíve, povedala by som to takto, nie je dôležité sa sústreďovať iba na konkrétny projekt pre Rómov. Musíte to skoncipovať pre celú spoločnosť a musíte sa sústrediť na tieto otázke, ale nie je dobré pre sociálny mier, aby ste napríklad vypracovali projekty iba pre rómske deti. Ja si myslím, že to je veľmi náročné a problematické. Poviem vám niečo, čo robíme vo vzdelávacej oblasti. Veľmi často zistujeme, že deti, ktoré prichádzajú z Bulharska, z, Ru- e, z Rumunska, z týchto rómskych e, rodín, nemajú skúsenosti so školou predchádzajúcu. Samozrejme, že nehovoria nemecky a často sú negramotné. Preto sa snažíme organizovať e, zvláštne e, triedy v školách, E, zvláštnym spôsobom trénujeme učiteľov, aby boli pripravení na túto situáciu. Na toto sme sa naozaj zamerali v našej mestskej časti máme tieto tzv. uvítacie hodiny, respektíve vítacie triedy. Každý mesiac k nám prichádza množstvo detí iba z Rumunska a z Bulharska, čiže je to pre nás veľká výzva. Viac ako 400 takýchto v úvodzovkách uvítacích tried funguje v celom Berlíne. Zo, teraz k zdravotnému hľadisku. Ja dúfam, že väčšina ľudí, ktorá prichádza, bude už pokrytá zdravotným poistením, pretože e, teraz týmto e, poistením nie sú krytí Myslím, že sa situácia opakuje eh, nie len v Nemecku, ale aj v iných západoeurópskych krajinách. Otázka očkovania. Čiže toto sú dve témy, na ktoré sa musíme sústrediť, čo sa týka tehotných matiek, často veľmi mladých ktoré nie sú kryté zdravotným poistením, prichádzajú do našich nemocníc, sú pre nás potom veľkým problémom, boja sa, veľmi často porodia a keď odídu veľmi rýchlo po pôrode z nemocnice, nikto za tento výkon nezaplatí, čiže tam vznikajú veľké problémy. Tretia oblasť, čiže vzdelávanie zdravotníctvo a teraz po tretie bývanie. Bývanie je Vyzerá to následovne. Máme mnoho rómskych rodín, ktoré majú problém nájsť si ubytovanie. Rozvinul sa v tejto oblasti akýsi biznis. Veľa ľudí si myslí, že ak sú tu ľudia, ktorí majú problém nájsť si bežným spôsobom bývanie, tak e, vám dám napríklad iba matrac, zaplatíte mi 200 eur na mesiac a ja vám dám do nájmu byt napríklad s 20 matracmi, čiže ak máte napríklad dom v zlom stave, môžete si tak zarobiť veľké peniaze. Obvykle takíto ľudia napchajú do takýchto domov toľko ľudí, koľko sa len dá a berú si od nich iba peniaze. Takéto domy nájdete vo všetkých veľkých mestách v Nemecku. A v každom meste by ste počuli tú istú historku. My sa naozaj veľmi snažíme robiť niečo proti tomu, pretože to nie je dobré pre sociálny zmier, aby um, v domoch, kde bežne žije povedzme 50 ľudí, sa v susedstve nachádzali domy, kde žije 200 ľudí. Čiže čo štrukturálne fondy môžu vykonať v tejto otázke? Je to pre nás veľmi dôležité, aby projekty ktoré sa začali, trvali dlhšie, je nevyhnutné, aby sme dosiahli naštartovanie naozajstného integračného plánu a aby tieto plány a opatrenia trvali dlhšiu dobu. Moji predrečníci to už spomínali integrovaný prístup, že by sa spojilo bývanie, vzdelávanie a pracovné príležitosti a zdravotníctvo. Toto je veľmi dôležité pre projekty, ktoré sú financované z EÚ. Rada by som spomenula ešte niečo či týkajúce sa nového plánovacieho jeho obdobia, najmä v spojitosti e, s konkrétnym fondom. Pre integráciu na trh práce je to veľmi dôležité. V novom plánovacom období sme sa stretli s problémom následovným. Pravidlá sú prísnejšie, čo sa týka merania úspechu. Veľmi často sa dostávame do diskusie o tom, či nejaký projekt bol úspešný. Jednoznačné kritérium je, úspešný je vtedy, ak sa ľudia ocitnú na trhu práce. Ale tie skupiny, s ktorými my pracujeme, je veľmi ťažké umiestniť na trhu práce. Mali by sme začať na skoršej úrovni podchytiť rodiny, deti dostať do škôl, ubytovať ich primeraným spôsobom bežná práca, ktorou podporujeme rodiny, nespočíva v tom, aby sme ich umiestnili na trhu práce. Sú tam ešte iné predchádzajúce opatrenia a kroky. Aké indikátory použijete, ak poviete, že Európsky sociálny fond sa má sústrediť na reálne nájdenie zamestnania, ale v čo sa týka rómskej komunity, to nemôžete použiť, pretože týchto ľudí nemôžete okamžite umiestniť na trhu práce, musíte ich najskôr vzdelať, vyškoliť. Mnohí z nich nevedia čítať, nevedia po nemecky alebo e, jazyk tej krajiny, kde sa snažia žiť. Je veľmi dôležité sústrediť sa na to, kde sa tí ľudia nachádzajú, v akej sú situácii, potrebujú Potrebujeme peniaze a projekty pre kultúrnych mediátorov, sociálnych pracovníkov a taktiež na bežné e, náklady na riadenie projektov. To je niečo, na čo by sa mal Európsky sociálny fond sústrediť. A my sme taktiež zistili, že je tu prítomná tendencia, kedy Niektoré nevládne organizácie implementujú projekty a snažia sa trošku um, vyberať cieľovú skupinu. Máte tam jasný indikátor v tabuľke, koľko ľudí sa vám, dosta- sa vám podarí umiestniť na trhu práce. A tam je potom ťažké e, to odčleniť. Mali by sme sa sústrediť na to, aby sme sa aby sme zistili, č, s čím tí ľudia prichádzajú a ako ich môžeme integrovať na trh práce. Ja som taktiež prekročila rečnícky čas. Myslím, že teraz skončím. Ďakujem pekne. Very... Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. A teraz odovzdávam slovo pani Lise O'Neill Rogan, ktorá je riaditeľkou pre učenie a zapojenie v divadle Octagon Theatre v Boltone v Spojenom kráľovstve. Prosím, odovzdávam vám slovo. Bolton je mestom na severe Anglická. Máme 266 600 obyvateľov. 11,3 z týchto obyvateľov nebolo narodených v Spojenom kráľovstve. 6,2% bolo narodených v Ázii, viac ako 2% v Indii, 1,8% v Pakistane, 2% v Afrike, 2,3 v východnej Afrike a Bolton je mestom, ktoré naštartovalo mnohé a aktivity na pomoc e, utečencom. Máme viac ako 100 utečencov, ktorí každý rok e, sa snažia uchytiť v našom meste. Je to veľmi Ehm, pestré mesto, avšak máme v mnohých častiach mesta vysokú mieru chudoby a nezamestnanosti. Zistili sme, že ehm, sa objavuje čoraz viac marginalizovaných komunít a um, taktiež je tento trend prítomný v celom Spojenom kráľovstve komunity sú segregované, ocitajú sa v izolácii, vysoká miera chudoby, ťaž, často môže viesť k vytvoreniu pocitu nedôvery voči týmto komunitám. Sociálne e, byty sú často obkolesené um, um, súkromne prenajímanými bytmi, čiže môžu tam potom vznikať eh, veľmi eh, striktné hranice medzi týmito komunitami. Bolton at Home je organizácia charitatívna, ktorá zabezpečuje sociálne bývanie. V marci 2011 na základe podpory voličov a majiteľov. E, títo ľudia um, z tejto organizácie prevzali um, vlastníctvo sociálnych uh, bytov. My sa snažíme ponúkať kreatívne riešenia na pomoc nášmu životnému prostrediu, nášmu sociálnemu prostrediu. Ponúkame kultúr, možnosti kultúrneho vyžitia pre komunity, zapojenie sa do projektov aby e, sa mohli navzájom spoznať títo ľudia a aby zistili, aké je ich miesto vo svete. Spoločne využívame kultúrnu ponuku na to, aby sme pre ľudí vytvorili bezpečné miesta, aby mohli diskutovať o veciach, ktoré sú pre nich dôležité a je to časť e, projektu um, zapájania komunít do spoločnosti, kde sa ľudia môžu vzdelávať a vymieňať si skúsenosti. Je to platforma, ktorá im dáva možnosť, aby sami priniesli zmenu do vlastného života. Ide tu o dialog nielen medzi samotnými účastníkmi, ale medzi celými komunitami. Často tu ide o transparentnosť, Investujeme do ľudí, a s tomto je náš pocit, a, náš pocit aby sa, e, mali e, lepší pocit zo svojho života. Snažíme sa zachovať etické princípy, ktoré potom posilňujú tieto komunity. Snažíme sa spájať ľudí, a, e, ktorí by potom e, mali možnosť e, sa do sociálneho ekonomického prostredia lepšie integrovať. E, existujú tu manažerské týmy v rámci jednotlivých mestských štvrtí. Tieto sú schopné vytvárať vzťahy a väzby medzi ľuďmi Ehm, vytvárame kapacity, snažíme sa odstraňovať bariéry, spájať ľudí, zabezpečovať vzdelávanie a zdieľať skúsenosti. Podarilo sa nám ehm, vytvoriť príležitosti, aby sa ehm, spájali ľudia z rôznych sociálnych prostredí, Niekoľko príkladov z práce, ktorú robíme, to sú krátkodobé a strednodobé projekty. Pracujeme so somalskými a sudánskymi ženami. Dve komunity sa tak spojili a venovali sme sa otázke um, um, um, mrzačenia ženských pohlavných orgánov v našom meste tieto komunity sa zmobilizovali a e, same sa snažia zabrániť e, takýmto činnostiam v rámci komunity. My sme pomohli týmto ľuďom, aby sa venovali tejto dôležitej otázke v rámci svojej vlastnej e, komunite, pretože tam naďalej dochádza k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Zorganizovali sme konferenciu, a navrhli sme týmto ženám, že by um, rozhodnutie na zastavenie uh, takejto aktivity malo prísť uh, z komunity samotnej a nie zvonka, povedzme od polície. Národná zdravotná uh, služba Spojeného kráľovstva a aj policia boli zapojené na tejto aktivite, a, ale um, samotné e, ženy sa dokázali zmobilizovať. E, našim zámerom je, aby sa aj tabuizované témy diskutovali, aby sme nachádzali riešenia. My sme v našom divadle spolupracovali a spolupracujeme s charitatívnou organizáciou Bolton in Home a aj s ďalšími. Je to veľmi úspešné. Ďalším dlhodobým projektom je skupina žien, ktorá sa venuje téme domáceho násilia. my sme spojili v tejto skupine ženy z rôznych komunít, e, vytvorili sme divadelné predstavenie, film, e, kde sa premietli živé skúsenosti týchto ľudí s domácim násilím. po roku e, sa expandovali tieto skúsenosti a vedomosti cez aktérov zapojených do týchto predstavení. Má to dopad na veľké množstvo ľudí, um, samotné ženy um, si vytvorili vlastnú organizáciu, zvolili výkonný výbor, uh, ktorý má k dispozícii aj financie a takýmto spôsobom môžu potom komunity same o sebe s primeraným spôsobom rozhodovať. Už 10 rokov funguje v v Boltone um, jeden účastník našej skupiny, ktorý sa presťahoval z Londýna a povedal nám, že až po takomto zapojení do komunity cíti pocit životného naplnenia a nechcel by sa vrátiť naspäť. Ľudia takýmto spôsobom môžu objavovať, čo majú spoločné. Práve takéto organizácie, ktoré som spomenula, ponúkajú tieto možnosti a podporu. Zapojením sa do tejto činnosti ľudia strácajú strach a majú väčšie sebavedomie. Kohezia sa potom týka nie len jednej osoby, ale celej komunity. Môžete začať malou skupinou, ale multiplikačný efekt týchto projektov je obrovský a má veľký dopad. Práve tento špecifický prípad eh, divadla ukazuje, ako môžu samotní účastníci alebo um, um, diváci na týchto predstaveniach zmeniť svoje postoje. Uh, je to veľmi otvorený, transparentný spôsob, ako zmeniť e, názory. Ľudia tak zistujú, aké majú vlastné možnosti, e, nachádzajú nové spôsoby riešenia problémov, sú tu spojení ľudia z rôznych sociálnych prostredí. Veľmi rýchlo sa medzi nimi vytvárajú vzťahy a dôvera, pretože e, zapojenie sa do umeleckých aktivít je veľmi zaujímavým prostriedkom. Divadlo Octagon a, a spomenutá e, nezisková organizácia charitatívna mm, má k dispozícii 65 tisíc libier ročne na svoje aktivity na základe komunitných projektov Ehm, v týchto dvoch organizácií sme vytvorili formalizovanú spoluprácu. Ehm, Bolton Theatre je jedným z väčších ehm, sponzorov. My dostávame 20 tisíc libier ročne a preto môžeme veľké množstvo lístkov na divadelné predstavenia ponúknuť zdarma práve pre členov z nevyhodnených komunít. Uh, na základe e, prístupu e, zdarma e, na takéto kultúrne podujatia sa nám podarilo spojiť ľudí nielen z nášho mesta, ale aj z celého okresu a z, zo širšieho okolia. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Ďakujem všetkým odborníčkam, bolo to veľmi zaujímavé, uvedli ste veľa príkladov, boli to veľmi užitočné prezentácie. My si veľmi ceníme, že ste sa podelili s nami najmä o vaše problémy. A teraz odovzdávam slovo pani Reintke, aby prezentovala svoju správu z vlastnej iniciatívy a potom sa budeme venovať diskusii. Pani Reintke, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som najskôr chcela poďakovať eh, našim odborníkom. Ehm, boli to veľmi zaujímavé informácie o možnostiach boju proti týmto, tejto problematike. No a pani Receva, ja vy ste ma informovali o inovatívnych prístupoch občianskej spoločnosti. Myslím, že v našej správe sme to tiež e, tento princíp partnerstva zdôraznili medzi občianskou spoločnosťou a e, príslušnými orgánmi na to, aby sme bojovali proti marginalizácii. A pani Hernandez, ste hovorili o vytvorením takého mainstreamového prístupu, a možno ani mať nejaké malé cieľené prístupy, no, čím sme sa tiež zaoberali v našej správe. No a pani Gife, vy ste hovorili o dlhodobom, dlhodobom charaktere projektor, projektov. E, my e, u nás na výbore o tom hovoríme veľmi často, o vytváraní stratégií z dlhodobého hľadiska. No a pani O'Neill Hogan, Rogan, vy ste poukázali na veľmi dôležitý nástroj kultúry na to, ako môžeme využívať nás, e, teda kultúru ako dôležitý nástroj na boj proti marginalizácii. Na to nemôžeme zabúdať. No a rada by som poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom, za spoluprácu. Už eh, sa uskutočnilo niekoľko diskusí na základe eh, pracovného dokumentu a jedna vec je jasná. Často, keď hovoríme o marginalizovaných skupinách, tak eh, ten je názor, že tieto skupiny, marginalizované skupiny obyvateľstva sú problémom. Pričom my upozorujeme na to, že nie sú to tí ľudia, ktorí sú problémom, ale štruktúralná exklúzia, ktorej čelia e, pani Kraceva a vy ste upozornili na nedávne útoky v Bulharsku, kde Rómovia sa stávajú obeťami útokov no a veľmi často problémy štruktúrálnej exklúzie e, sú spôsobené e, nepriateľskými náladami, antirómskymi postojmi my chceme, ja ako spravodajkyňa, eh, chcem eh, vidieť, ako by kohezná politika sa mohla stať nástrojom na boj proti štruktúrálnej exklúzii. A myslím, že v diskusiách eh, aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, experti, ktorí nám poskytli veľmi veľké množstvo zaujímavých názorov, sme získali nové informácie, ako by kohezná politika sa mohla stať nástrojom na boj proti marginalizácie, marginalizácii a segregácii marginalizovaných skupín obyvateľstva. Už pojem marginalizované skupiny už bol zaradený do nariadenia v roku 2010, teraz počas nového financovacieho obdobia sa to opätovne stalo jednou z priorít rovnako v súlade s tým rómskym desaťročím. No a v súlade, podľa diskusí, ktoré vedeme teraz, chceme sa zaoberať aj súčasným stavom, ako boli implementované veci, ale aj tým, čo môžeme urobiť v budúcnosti, aké návrhy môžeme predložiť na to, aby sa to ešte zlepšilo. A jedna z vecí, o ktorej sme veľa hovorili, tiež s tieňovými spravodajcami, bola otázka definície, či vytvoríme nejaký zoznam marginalizovaných skupín. E, či robíme zoznam Rómovia, e, ľudia bezdomová s migračným e, pozadím tak ďalej. Ale nakoniec sme to neurobili, pretože ak by sme začali vytvárať zoznam, tak by to bol veľmi dlhý zoznam, pravdepodobne bez konca a v, pre prístup k tomu, ako by sme mohli využiť koheznú politiku na boj proti štruktúralnej exkluzii by to nebolo veľmi užitočné, takže treba začať od koncepcie pojmu štruktúrálnej exklúzie a vychádzať z toho, čo bolo v budúcnosti boj proti sociálnej exklúzii a teda štruktúrálnej exklúzii úspešné. Sledujeme finančný cyklus a z prezentácie pani Fernández bolo tiež jasné, ako od plánovania cez implementáciu až po monitoring a hodnotenie môžeme sledovať, ako lepšie do koheznej politiky zaraďovať marginalizované skupiny a ako pomocou koheznej politiky lepšie bojovať proti štruktúrálnej exklúzii. Keď sa pozrieme na prvý bod eh, v dobe plánovania, tak myslím, že najdôležitejšou, eh, najdôležitejším bodom, ktorý riešime v správe je, že ešte teraz nie všetky partnerské dohody a programy eh, ne spomínajú explicitne marginalizované skupiny, možno preto, že ten pojem bol nedávno eh, zavedený, sú programy mainstreamingu, ktoré sa zaoberajú štruktúrálnou exklúziou, ale boli by sme radi, ak by sme sa jasne zaoberali a konkrétne zaoberali marginalizovanými skupinami. Chceli by sme, aby komisia v tom mala dôležitú úlohu. Ďalší bod, ktorý je veľmi dôležitý, už aj v tej prípravnej fáze teraz, keď sa zaoberáme ďalším obdobím financovania, to je otázka právomoci miestnych spoločenstiev. Už mnohí sa pýtali na to, mnohí upozorňovali a uvádzali príklady, že aj kvôli nedostatku vedomosti, nedostatku možno senzitivity eh, lokálnych a eh, miestnych orgánov sa objavovali problémy a ja myslím, že treba dať eh, ľuďom právomoci miestnych orgánoch, aby dokázali riešiť túto situáciu a aby dosahovali čo najlepšie výsledky pre marginalizované skupiny. No a Jedna z vecí, ktorá tu tiež zaznela viackrát, bola otázka integrovaného prístupu, tiež hľadáte, kde v rôznych oblastiach, kde sú tie najväčšie výzvy, sa môžu využívať rôzne fondy, nielen ERDF, ale tiež ESF, Európsky sociálny fond, Možno teraz jednou z dobrých príkladov je program zamestnanosti pre mládež. Ako by sa to vydalo využiť napríklad pre mládež z marginalizovaných skupín Urban Agenda, Mestská agenda. Pani Giffey uviedla dobré príklady mestské oblasti majú špecifické výzvy a ako by sa urban agenda dala využiť na to, aby sa situácia zlepšila nám integrovaný prístup e, spoločne s dlhodobejšou stratégiou a to bude istotne veľkou výzvou, tiež pri implementácii jeden z návrhov, ktorý správe chceme predložiť, je posilniť a budovanie kapacít, pretože v minulosti vidíme, že kapacity chýbali a kvôli tomuto princíp partnerstva sa neuplatňoval vždy etický kódex nebol úplne známy. No a čo sa týka exklúzie marginalizovaných spoločenstiev v samotných programoch, a to je tiež jeden z bodov, ktorý upozorňujeme, že experti na situáciu, to ako bojovať proti štruktúrálnej exklúzii, sú hlavne ľudia z marginalizovaných skupín a mali by byť zapojení do vytvárania programov a vytvárania spôsobov, ako sa tieto peniaze využívajú. No a posledná vec, monitoring a hodnotenie. Myslím, že toto už sa tak spomenulo medzi riadkami, ale otázka, máte kvantitatívne hodnotenie, aká to skutočne prinesie najlepšie výsledky. Hovorilo sa to o greeningu, o tom, že to vedie k situácii, kde sa to nezacieluje na ľudí, ktorí sú najviac ohrození, ale na tých, ktorí majú najväčší potenciál úspechu. No a my navrhujeme, že sa musíme pozrieť na indikátory, ktoré používame a okrem kvantitatívneho hodnotenia sa musíme zaobrať aj kvalitatívnym hodnotením, a zaoberať sa rôznymi problémami a rôznymi dimenziami hodnotenia problematiky. V diskusiách s komisárkou Tysonovou včera o ESF komisárka povedala, že komisia momentálne pracuje na nových indikátoroch. Možno zástupcovia komisie by sa mohli k tomu vyjadriť. No a na záver, jedna z vecí, ktorú sme zistili, čo je veľmi dôležité eh, pre marginalizované skupiny, je eh, vytvorenie dobrej siete, aby sa ľudia mohli stretávať, vymieňať si skúsenosti, tak už sme videli dnes, eh, pretože tak ľudia sa môžu od seba poučiť a môžu si pomôcť pri prekonávaní problémov a A to už ste aj povedali, pani predsednička, chceme začať s networkingom už dnes, takže preto všetkých vás srdečne pozývam na náš obed so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí dnes prišli a ktorí nám pomohli pri vypracovaní tejto správy, pretože myslím, že sa dokážeme od seba poučiť a spoločne môžeme použiť kohesnú politiku na inklúziu marginalizovaných skupín. Ďakujem, ďakujem pekne pani Rajntke. A teraz nasleduje diskusia. Slovo dostanú vy, e, zástupcovia výboru Regi. Pán Jakovčič chcel slovo, pán Zeller a potom budeme pokračovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež rád zablahoželal a zaďakoval našim rečníčkam. Hovorili o ich nápadoch, podnetoch, myšlienkach, skúsenostiach a vysvetlili, ako sa niekde vyriešili otázky Rómov a rovnako sme si vypočuli e, príklady o iných marginalizovaných skupinách obyvateľstva. Myslím, že tie príklady boli veľmi dobré a myslím, že táto iniciatíva je dobrá. Ja podporujem prístup k marginalizovaným spoločenstvám. Myslím, že sa tým musíme zaoberať. A rovnako by som sa rád podelil o moje skúsenosti, ktoré dúfam budú tiež užitočné ale možno budú tiež súčasťou správy. Mal by som spomenul tri veci. Poprvé, vzdelávanie. Čo sa týka vzdelávania, tak by som rád upozornil na to, alebo na jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú, a to sú škôlky pre rómske deti. Myslím, že to je veľmi zaujímavé, pretože to môže pomôcť deťom aby získali pocit príslušnosti do spoločnosti už v veľmi malom nízkom veku, rovnako si zvyknú navštevovať triedu, netrávia čas len so svojimi rodičmi, ale aj s učiteľmi a myslím, že to je veľmi dôležité a dobré. Hlavne, ak očakávame, že deti budú pokračovať vo vzdelávaní na základných školách, stredných školách Niektorým z nich sa to možno nepodarí, ale ja myslím, že mnohým z nich áno. A rovnako by som chcel povedať, že e, rómska populácia na Istrii, odkiaľ som ja, je veľmi hrdá e, na ľudí, ktorí dokázali a ktorí skončili univerzitu. Ja som sa s niektorými zástupcami rómskej komunity stretol a oni veľmi s veľkou hrdosťou mi predstavili absolventov univerzity. No a bohužiaľ príležitosti stretávania za absolventmi univerzít spomedzi Rómov sú veľmi zriedkavé. Ďalej, vizibilita v médiách, napríklad na Istrii máme skúsenosti s sielaním, kde bol pripravený program, na ktorom sa zúčastnili Rómovia, hovorili o svojich skúsenostiach o tom, aký majú názor na všeobecné témy, takže nebol to program, ktorý sa sústredil len na Rómov a ich problematiku, umožnilo im to vyjadriť sa, ako sa cítia, aký prístup majú všeobecným pocitom spoločnosti a myslím, že je veľmi dôležité, aby Rómovia mohli sa vyjadrovať k verejným témam, pretože to im umožní eh, mať vlastné názory a reagovať aj na niektoré tabuizované témy, ktorým čelíme každodenne. K tomu treba to povedať úprimne. Takže médiá sú pre mňa veľmi dôležitým elementom. No a tretia otázka, ktorej by som rád hovoril, je treba pomôcť členom rómskych spoločenstiev angažovať sa v mikropodnikoch. Rómska populácia vo všeobecne, všeobecne je veľmi, má tendenciu zesňovať sa, aktivita, aktivita obchodov alebo takých malých, malého rozsahu. No a to im pomôže stať sa samostatne zárokovo činnými osobami. Zamestnanosť a podnikanie Rómov môže prispieť k integrácii marginalizovaných skupín, pretože je pravdepodobné, že eh, budú sa venovať takémuto eh, malému podnikaniu minimálne také skúsenosti eh, mám u nás. No a na záver by som rád dodal nasledovnú vec. Spravodajkyňa povedala, že ľudí až tak veľmi nezaujímajú definície a zoznamy, ale to je otázka, ktorú treba vyriešiť. Ak zavádzame nejaký nový pon, po, pojem, koncepciu, treba sa zobrať tým, ako sa to bude riešiť. Napríklad to sú marginalizované skupiny. Napríklad uh, migranti tiež môžu byť vnímaní ako marginalizované skupiny. Aj uh, ľudia bezdomova. Ja eh, som sa aktívne zapájal do riešenia probléma bezdomovectva, ale neviem, či z súčasného hľadiska bezdomovci by mali byť súčasťou problémov marginalizovaných skupín, alebo mali byť špe- predmetom špeciálneho programu. Takže ja myslím, že treba diskutovať o definícii marginalizovaných skupín. Dobre, ďakujem pekne. No mojou chybou je, že som vám nedala časový limit na, na vaše vystúpenia, pretože náš čas je všeobecne obmedzený, takže to bola moja chyba, som vás neprerušila, ale požiadam ďalších rečníkov, aby sa vyjadrili stručnejšie. Minúta alebo minúta a pol. Pán Zeller, tieňový spravodajca. po minúty, pani predsednička, to je veľmi málo. Ja ďakujem mm, našim odborníkom že sa podelili s nami o skúsenosti a poznatky a pani Reintke poviem, že sme sa dohodli na tom, že marginalizované skupiny budeme všeobecne, ale budeme sa sústrediť na e, problematiku integrácie Rómov a spojitosti s koheznou politikou pre mňa je to vždy ten problém, že neustále sa hovorí o Rómoch a chceme urobiť niečo pre Rómov, ale čo chcú Rómovia? Neustále hovoríme, ako keby to bola homogénna skupina, a to predsa nie je pravda. 11 miliónov ľudí, ktorí patria k populácii Rómov v Európe, žijú v rôznych skupinách, rodinách, združeniach, ktoré sa od seba odlišujú a životný štýl týchto ľudí mm, za ostatné dve generácie, to vidím z vlastného pohľadu, prešlo viacerými zmenami. 50. do 70. rokov som vnímal mnohých Rómov ako kočovných ľudí, kočelným životným štýlom, potom 80. roky, nútená asimilácia v mnohých štátoch, od Slovenska až do Rumunska, Bulharsko, ale asimilácia, ktorej sa vyvíjala snaha, aby ľudia, ktorí doteraz sa žili kočelným spôsobom životom, života sa usilili v mestách, ale bola to aj integrácia boli vytlačení na okraj spoločnosti a preto marginalizované spoločnosti, ľudia, ktorí patria síce našej spoločnosti, ale boli vytlačení na okraj. A s týmto problémom sa musíme zaoberať ešte aj dnes. A už bolo povedané, že existuje Európsky akčný plán pre integráciu Rómov z rôznych štruktúrálnych fondov, s vysokými finančnými prostriedkami na realizáciu integrácie a hlavne v tých krajinách, kde sú aj doma, keď to však je podporené politickou vôľou, tak eh, tie peniaze tiež nepomôžu, alebo ochota pomôcť. No a myslím, že to je veľmi dôležitý bod, že chýba politická vôľa, ktorú treba utvoriť. A druhá vec je, ako sloviť Rómov. Aj tam je sociálna diferenciácia. Do cyklanov sú milionári, ale aj napriek tomu členov rodín, spoločenstiev držia v chudobe. A to myslím, že tiež je jedna vec, ktorú treba vnímať a pre mňa dôležité je, ako zlepšiť postavenie žien v rómskej spoločnosti, ktoré ešte stále nemajú dostatočné privilégia, ako to zvyhnúť na európske štandardy. Dôležitá je teraz otázka pre Rómov, či chcú byť vôbec asimilovaní, alebo či chcú viesť tradičnú formu života len sa zúčastňovať života na spoločnosti a musíme im dať rovnaké šance, aké majú aj ostatní. To je dôležitý bod je prístup k vzdelávaniu, prístup na pracovný trh, a keď tieto veci nebudú zhrnuté, čiže aj dialog s, rómskou skupin, s rómskymi skupinami a tými, ktorí majú isté pozície, musíme vedieť, čo chcú. Na druhej strane, ak nezmeníme náš prístup, že ľudia patria v spoločnosti, tak tak musíme fungovať tak, aby sme im umožnili účasť na našej spoločnosti, ak, aby sme zrealizovali tieto e, dva kroky. Ja si myslím, že to sú dva aspekty, ktoré treba brať do úvahy a tí zodpovední by mali prebrať zodpovednosť za to všetko. Ďakujem. Nasledujúci rečník. Pani Dama Tutieňová, spravodajkyňa, veľmi stručne ďakujem hosťom aj spravodajkyni. Chcela by som zdôrazniť a žiadať aj podporu spravodajkyne v otázke dohôd, partnerských dohôd. Hovorilo sa o nich v rámci operatívnych programov, keď si je v strategickej časti, ktorá je veľmi dôležitá, aby sa správne fondy využívali. Potom hovorila o vzdelávaní. Ja by som ale išla, vychádzala z inej vízie, nejaké projekty v školách, vzdelávacie programy. Snívam o tom, že by každá európska škola mala projekty, ktoré by začlenili e, deti, e, všetky deti, aby mali možnosť sa oboznámiť e, s tými znevýhodnenými komunitami, aby lepšie nejakým spôsobom mali potom možnosť aj riešiť rôzne rozdiely alebo diverzitu medzi nimi. Tie partnerské dohody zo strategického hľadiska sú dôležité a treba hovoriť o vzdelávaní, ktoré musí byť inkluzívne už v našich školách. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší tieňový spravodajca, pani Andersen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem štyrom rečníkom za ich príspevky. Žiaľ, Čas nám neumožní dostať sa do detajlov, ale ďakujem, že s nami zdieľate vaše prezentácie. A tiež ďakujem spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu. Treba sa venovať samozrejme potrebám znevýhodnených komunít, ale to je kompetencia členských štátov, ale mala by to byť aj dôležitá úloha EÚ a to, akým spôsobom bude financovať v rámci princípu solidarity a sociálneho začlenenia. A otázka po tomto víkende možno je, či nejaká solidarita vôbec existuje, ale to je už iná téma. Je potrebné chrániť tých e, znevýhodnených. Niektorí majú radšej e, rozpočtové škrty, nezávislo od toho, ako to dopadne v spoločnosti. A ja som veľmi rada, že spravodajkyňa píše o implementácii a monitoringu, aby splňali tie úvodné princípy. A to mi pripomína, že jeden z rečníkov hovoril, že nechce aby sa tie fondy alokovali z ESF pre tieto skupiny obyvateľstva. Ja s tým súhlasím. Je potrebné ostať v tých troch oblastiach. Implementátori môžu naplniť kritéria možno niekedy ale len na papieri, ale potom skutočné ciele sa nesplňajú a to je práve tá moja veľká obava. To sa týka aj tých 20% na chudobu a sociálne začlenenie v rámci ESF mojom volebnom obvode na severe Írska, kde zodpovedný minister pre ESF využíva ESF na plátanie dier vo svojom rozpočte, ktoré spôsobili britskí toriovci svojimi škrtmi a financovať dve väčšie organizácie, ktoré by priamo pôsobili v teréne a úzko spolupracovali eh, s rómskou komunitou. To by bolo naozaj žiaduce alebo spolupráce s ďalšími handicapovanými alebo nezamestnanými a tak ďalej, aby títo ľudia mali prístup k ESF tam, kde je to potrebné kvôli tomu, že sa tam urobili škrty v rozpočte, ale tak toto ide proti duchu samotného ESF. Preto som vďačná za to, že je tam tá zmienka o implementácii a monitoringu využívania programov. Mám tiež určité návrhy Súhlasím s niektorými poznámkami, pokiaľ ide o tie pokusy o definíciu Uznávam, že marginalizovaná komunita je veľmi široká komunita a sú takéto komunity, ktoré by si zaslúžili konkrétnu zmienku, napríklad osoby po, s postihnutím. Máme tu odvolávky na Rómov, ale niekto, kto sa ne, e, neustále vychováva v znevýhodnenej meskej komunite na severozápade Írska, E, to je preto aj ja oceňujem tú zmienku o regenerácii miest, ale v tých izolovaných prihraničných oblastiach sú často ľudia marginalizovaní kvôli geografickej polohe, teda ak ste Róm, ak ste ešte v izolovanej oblasti, v marginalizovanom meste, tak budete ešte viacej znevýhodnení. A to je podľa mňa všade prítomný problém v Európe. Záverom túto správu vnímam veľmi e, pozitívne, e, oceňujem prácu spravodajkyne a teším sa na ďalšiu spoluprácu aj s ňou, aj s tieňovými spravodajcami a ja dúfam, že správu vylepšíme. Ďakujem. Ďalší rečník. Pani Ward, ďakujem všetkým rečníkom, ktorí prišli, expertom, ktorí vystúpili a tiež ďakujem kolegyni spravodajkyni za jej prác. Táto otázka je veľmi dôležitá pre celé európske spoločenstvo, keďže v tejto ťažkej e, dobe hospodárskej krízy škrtov v rozpočte musíme byť zjednotení, solidárni. A takéto príklady dobrých skúseností a praxe práce so základňou, s obyvateľstvom v teréne a také, ktoré priniesli aj úspešné výsledky. E, o tie sa treba podeliť a treba ich šíriť ďalej. Ako tieňová spravodajkyňa mám určité problémy či ťažkosti, ako zadefinovať alebo určiť, kto má zadefinovať mm, tento rámec, je to dilema pre nás. Ja e, nebudem opakovať to, čo tu už bolo povedané a s čím som súhlasila. Budeme o tom samozrejme diskutovať, ako ďalej budeme postupovať aj so správou. Rada by som sa vrátila k niektorým bodom, ktoré spomenula prvá rečnička. ako politici istým spôsobom využívajú či zneužívajú zraniteľnosť istých skupín obyvateľstva a ako uh, narastá xenofóbia, uh, rasistické prejavy. Tieto prejavy sú oveľa jasnejšie a znepokojivejšie v našej spoločnosti. A všetky tieto veci ako keby sa aj legitimizovali eh, v mass médiách, preto som rada, že sa tu aj hovorilo o mass médiách. Eh, niektorí občania v mojej oblasti trpeli veľmi intenzívne týmito prejavmi xenofóbie. Ako môžeme využiť tie dobré skúsenosti rómskeho obyvateľstva a práce s nimi aj tie pozitívne aj negatívne skúsenosti, aby sme videli, ako tieto politiky fungujú na podporu týchto znevýhodnených komunít. Páčilo sa mi aj to, že ľudia hovorili o význame vzdelania. Je to naozaj rozhodujúci moment. Celoživotné vzdelávanie, neformálne vzdelávanie, pôsobenie rodiny, to všetko sú dôležité aspekty. Je potrebné, aby sa to zakorenilo v týchto komunitách, aby si uvedomili potrebu vzdelania, príklad eh, z Boltonu aj toho konkrétneho projektu, to ukazuje, že keď ľudia majú možnosti e, využiť pozitívne skúsenosti, realizovať ich aj dlhodobo a to všetko im umožňuje dosiahnuť pokrok vpred s týmto širším komunitárnym duchom. Romovia a podnikanie a obehové hospodárstvo, znevýhodnené či chudobné komunity vo všeobecnosti nemíňajú, nemôžu si to dovoliť, pretože toho veľa nemajú. My sme teraz začali používať tento nový termín obehového hospodárstva, ale mnohé chudobné komunity chápu veľmi dobre, ako funguje takéto hospodárstvo. A ja si myslím, že to by sme mali využiť potom aj v mladšom obyvateľstve tieto pozitívne skúsenosti. Ďakujem hovorí pani predsednička. Ukončili sme s tieňovými, teraz máme ešte sedem ďalších žiadostí o slovo. Ak si chcete vypočuť aj Európsku komisiu, aj spravodajkyňu, môžem vám dať len minúto na každého rečníka. Pán Fanny Stelroy je pripravený na jednu minútu? Nech sa páči. Uh, Mám dve otázky či body k samotnej správe. Je to aj nejaké stanovisko sociálneho výboru. Je to dôležité, pretože sa to týka Európskeho sociálneho fondu. A po druhé, Mohli by ste nám povedať niečo viacej o čerpaní financií, pretože jedna z fází v minulom období spočívalo v tom, že financií bolo oveľa viacej, než boli členské štáty schopné čerpať. Máte k tomu nejaké info a v správe hovoríte, že v zmluvách o partnerstve že tieto sa uzatvárajú, hovorí sa to konkrétne v článku 12 Eh, mohli by ste viacej konkretizovať eh, nejaké konkrétne mená? Tento článok 12 to by bolo možno správnejší prístup, keby tam bolo viacej fakt a, a eh, údajov a informácií aj z minulého, aj súčasného programovacieho obdobia. Ďakujem. Pán Von, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. K tomu, čo povedala Líza, Boltne a ďakujem aj ďalším za príspevky. Bol som predsedom Mestskej rady. Diskutovali sme o podobných problémoch, o posilňovaní komunít a o tom, že je oveľa lepšie nájsť riešenia, ktoré prichádzajú z dola a nie z hora. To sú témy a myšlienky, ktoré sa neustále opakujú. Niekedy je ťažké tieto komunity zapojiť, niekedy sa im nechce veľmi spolupracovať a preto je potrebné vytvárať kapacity. To k tomu patrí, ale niekedy to nestačí. A aj keď máme čas komunity, ktorá sa zapojuje, tak e, ťažko sa to potom aplikuje na širšiu komunitu. Je to naozaj veľmi ťažké. A keď realizujeme projekty, tak potrebujeme ich monitorovať a zisťovať, či tie výsledky sú dobré. Ak sú dobré, tak eh, musíme zdieľať tie osvedčené postupy aj s ďalšími. A teda určite je už veľa dobrých skúseností, len ich treba šíriť ďalej. Pán Bogovič. Podpiram to poročilo, eh, ta področja, ki so ključna navedena. V tejto oblasti, ktorá sa venuje vzdelávaniu, výchove a sociálnemu začleneniu, tak myslím, že tie kľúčové body tam boli a áno, napríklad v Slovinsku pre začlenenie Romov do pracovného trhu sú veľké problémy, pretože táto pracovná sila je oveľa menej konkurencieschopná než iné segmenty obyvateľstva a je to istý fenomén, ktorý zaznamenávame na Slovensku, pretože veľmi často odmietajú pracovné podmienky, pretože radšej poberajú sociálne dávky, než by pracovali. Takže e, treba si dať pozor do budúcnosti. E, nie len, že by malo byť právo na prácu, ale mala by byť aj povinnosť začleniť sa na pracovný trh a potom diskriminácia. Snažíme sa proti nej bojovať štruktúrálnymi fondami e s zlepšením zdravotníckých služieb, sociálnych služieb a tak ďalej. Snažíme sa o vzdelávanie hlavne mladých, pretože znovu by sme stratili ďalšiu generáciu. Pokiaľ ide o európske fondy a spoluprácu miestnych samozpráv, je veľmi dôležitá, ako hovorila kolega z Berlína, chceme eh, alebo potrebujeme, aby ten tok financí bol konštantný, aby sme mohli aj neustále monitorovať situáciu jednotlivých eh, skupín obyvateľstva, aby sme mohli analyzovať aj konkrétne výsledky projektov a programov. Pán Heterič, ďakujem. Áno, niektoré z tých tém, ktoré sme tu spomínali, áno, mm, sú ľudia, ktorí zneužívajú vašu dobromyselnosť, pani predsednička. Niektorí hovoria viacej, niektorí menej. A rovnako aj v spoločnosti niektorí e, dostávajú viacej pomoci ako iní a to môže vyvolávať potom zlé pocity u iných. My myslím, že vo Veľkej Británii máme dobré príklady e, integrácie do spoločnosti napríklad imigranti z Ázie, ktorí prišli, začali pracovať, dobre sa integrovali a všetky tie rôzne skupiny, ktoré prichádzajú a je dôležité, aby sme týmto ľuďom dali príležitosť pracovať a nestále nejakým spôsobom selektovať či vyberať. Mali by mať jednoducho príležitosť rozvíjať sa, pracovať na trhu bez diskriminácie. Viacej času som dala tieňovým spravodajcom. Teraz máme jednu minútu len pre ostatných kolegov. E, ďalší ročník. pán Hetman. Ďakujem pekne. Mám dva praktické aspekty. Ďakujem pani Rentke za váš veľmi vyrovnaný prístup. Ja úplne súhlasím s hlavnými argumentami vašej správy. Financovanie, tak ako to je zakotvené v článku 90 nariadenia, tak to je kľúčové pre takéto projekty, o ktorých hovoria naši experti aj my. A v tomto článku, v tých hlavných prioritných osiach Európskej komisie, tak tam komisia zafixovala tých 10 Európskeho sociálneho fondu, ktoré sa môžu používať spolu s Európskym fondom pre regionálny rozvoj. Ale, a to znamená, že ale to príliš nepodnecuje tých užívateľov, aby to využívalo, aby využívali tieto financie a to je škoda. A myslím, že aj potrebujeme zmenu prístupu Hovorí sa o necertifikovaní výdavkov, ktorý, ktoré nemajú túto súčasť partnerstva a mali by sme zmeniť situáciu a mali by sme skôr hovoriť o projektoch, kde je ten princíp partnerstva a mali by dostať nejaký bonus. A keď ich evidujeme, tieto projekty, alebo oceňujeme, tak im dať nejaké body navyše, aby sme poukázali na to, že je to pozitívny princíp a nie negatívny ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedkynia. Ospravnem sa, že o neskorenie. Zajtra budeme rokovať v Agri e, o dôležitých témach. Ak existuje nejaký štát, ktorý zlyháva a ktorý je príkladom, kde zlyháva politika začlenovania Rómov, tak je to Česká republika. V Českej republike je celá séria problémov, nie je to určite jediný štát, je ich určite viacej. Za posledných 25 rokov po páde komunizmu sa v Českej republike vytvorilo 300 diet, ktoré sú jasne ohraničené a to je dôsledok politiky, ktorá dobrá nebola a nemali sme ani vtedy prístup k európskym fondom a teraz by bolo vhodné, aby sme ich používali tak, ako sa tu povedalo. Ja som bol starostom malej obce a snažili sme sa o to, aby sme mohli viesť taký komunitný život. Toto by mohol byť spôsob, ak Rómovia nebudú vytvárať geta, tak aby sa vytvorili podmienky ten komunitný život, to je e, spôsob, ako bojovať s touto otázkou. V Českej republike je to obrovský problém, dokonca taký, že sme boli Európskym súdnym dvorom odsúdení a Česká republika tento rozsudok jednoducho nie je schopná ani zrealizovať. Ja sa hambím trochu. Pán Rape, odovzdávam vám slovo. Ďakujem pekne neatskirų šalių ir europinis klausimas ir mes dažnai turbūt su juo susidurėm. Ďakujem, že kolegovia sa venovali tejto otázke. Ide o veľmi dôležitý problém, konfrontujeme ho každý deň. A myslím, že každý členský štát by mal prijať svoje špecifické opatrenia, ale je tiež potrebné využívať všeobecné skúsenosti ja som v mojom predchádzajúcom politickom živote bol tiež konfrontovaný podobnými problémami. Aj starostovia v iných mestách alebo v Berlíne majú takéto problémy, takže treba pripraviť ľudí, že treba pracovať s týmito komunitami. Ide o zástupcov miestnych samozpráv, ale aj s, minister, s predstaviteľmi ministerstiev, so všetkými implikovanými. Niekedy ľudia chcú pomáhať, ale zákony tomu neumožňujú. Ja si myslím, že treba dať dostatok kompetencií miestnym samozprávam, aby mohli príjmať špecifické rozhodnutia a opatrenia. Napríklad imigranti, ktorí nemajú dokumenty, ktorí, ktoré ich stratili alebo tak ďalej tak miestne samozprávy by mali mať kompetencie a možnosti pomôcť týmto ľuďom. To je posolstvo, ktoré treba vyslať ďalším to by umožnilo aj a vylepšilo našu koheznú politiku. Ďakujem pekne. Teraz odovzdávam slovo zástupcom Európskej komisie. Máme ich dvoch z DG Employment a DG Regi. Nech sa páči, kto začne, dohodnite sa, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa pokúsim byť veľmi stručný. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrý čas na debatu o tejto téme, aby sme diskutovali, aby sme ma prediskutovali návrh správy. My sa chýlime ku koncu veľmi dôležitého obdobia v rámci programovania koheznej politiky pre obdobia 2014 až 2020. Ja začnem témou Rómovia. Ja sa potom vrátim e, vo všeobecnosti k marginalizovaným skupinám. Len hlavné hesla, tri základné princípy, ktoré sme sa snažili dodržiavať počas tohto programovacieho obdobia 2014 až 2020. Ponajprv prepojenie um, rámca politík, ktorý sa vytváral od roku 2010 a financovanie. My sme vytvorili tematickú skupinu v rámci DG Justice a spojili sme sa s národnými kontaktnými uh, agentúrami, bodmi pre Rómov E, viacerí si spomenuli integrovaný prístup, toto bolo absolútne ťažiskové e, aj v rámci práce našich jednotlivých referátov a prenašania e, časti zodpovednosti na členské štáty. Strategické prepojenie nie len v rómskych stratégiách. Viete, že používame princíp ex ante. Ehm, mimoriadne sme sa zamerali na dodržiavanie tohto princípu najmä v prípade rómskych stratégií Máme aj stratégie pre vzdelávanie, pre zdravotníckú starostlivosť. Je to teda relevantné. Toto je taký celkový prístup, ktorý sme zvolili. Vydali sme niekoľko usmernení k tejto téme. Je tam odvolávka na prvú tranžu usmernení v roku 2014. Hovorilo sa o nástrojoch, ktoré sa dajú použiť na financovanie um, programov my to vidíme ako rôzne možnosti um, nástrojov a mnohé členské štáty si to prispôsobili podľa svojich predstav. Je to bolo to veľmi užitočné a ešte jeden nový dôležitý prvok, ja si myslím, že by bolo dobré vám ho spomenúť. Spravodajkyňa spomenula exklúziu Myslím si, že to je veľmi dôležitá téma. Práve dnes prezentujeme e, expertnej skupine ESF e usmernenia o používaní našich fondov týkajúce sa práve vzdelávania a segregácie marginalizovaných skupín Ehm, v podstate to prebieha paralelne, ide o diskusiu s členskými štátmi a my sme zistili, že toto je veľmi dôležitý bod v rámci témy. Veľmi rýchle komentáre k správe, poprvé. K bodu 3. Otázka, či um, zverejňujeme informácie o, o zapojení sa opravnených subjektov v rámci programovacieho obdobia. Samozrejme, že tak môžeme urobiť. Čo sa týka predchádzajúceho programovacieho obdobia, myslím si, že vždy e, musíme rozlišovať medzi hlavnými e, zacieleniami a medzi cielenými úlohami ak chcete mať e, inkluzívne e, vzdelávanie, tak nevytvárame e, infraštruktúru pre vzdelávanie a zdravotnícke služby iba pre marginalizované skupiny, ale pre všeobecne, pre spoločnosť, ale mali by sme mať na zreteli, aby bola zachovaná kvalita prístupu k zdravotníckým službám. Máme tam potom tú druhú skupinu, cieľené zámery Najmä v roku 2012 sme vyvinuli zvýšené aktivity v oblasti e, bývania pre marginalizované skupiny. E, máme k tomu už e, na základe udelenia absolutória konkrétne údaje za posledné dva roky. Tretí bod, že požiadali ste nás o analýzu, my zdieľame mnohé informácie, ktoré máme k dispozícii. Už sme dnes do poludnia vyjadrili E, svoje komentáre, čiže vieme o tom, identifikovali sme tieto body, diskutovalo sa o bode 12. Je to zapojenie marginalizovaných skupín do partnerských dohôd v tomto odseku sa uvádzajú aj odporúčania v rámci Európskeho semestra. Toto presne sme urobili, čo sa týka DG. Regi, my sme sa sústredili na týchto 5 krajín v strednej a východnej Európe s veľkým zastúpením rómskej populácie. Sú, to, eh, sú tam obsiahnuté témy pokryté v špecifických odporúčaniach pre členské štáty, čiže pre týchto 5 krajín sme sledovali práve tento prístup. Mnohé z aktivít sa týkali e, z zamestnanosti, to je pokryté z ESF, a potom vzdelávanie, ide aj o predškolské zariadenia. A snažíme sa e, uplatňovať tento prístup, ako som už spomenul, čiže je to nad rámec e, tematického zámeru číslo 9, vzdelávanie, ale sú tam zapojené tie ostatné aktivity. Čo sa týka monitoringu, plne súhlasíme, my sme identifikovali problémy a naozaj chceme postupovať proaktívnym spôsobom, čo sa týka monitoringu. V rámci programu analýza je nám jasná, ale e, je tam potrebné podchytiť aj tie um, merné kapacity celkom určite máme na pláne nestrácať zo zretela tieto témy. Čo sa týka definície, my súhlasíme plne so správodajcom, sú tu určite aj niektoré iné skupiny, a pozitívne príklady počuli sme o boltonem, máme tu samozrejme migrantov, bezdomovcov, my sa budeme e, snažiť vrátiť k operatívnym e, aktivitám v rámci programu a pozrieť sa e, z plošného pohľadu na marginalizované komunity. Je tu dôležité aj prepojenie s riadiacimi úrovňami členských štátov, aby sme vedeli, čo títo plánujú. A ešte posledný komentár k tejto téme. Bod 23. Požiadavka, aby komisia vydala vyhlásenie týkajúce sa zapojenia marginalizovaných komunít do európskych fondov, bolo to schválené 17. júna tohto roka. Je to každoročný proces a správa z roku 2015 uvádza špecifické informácie o tom, čo budeme robiť e, v tejto špecifickej politike až do roku 2020. Myslím, že teraz by mohol prevziať slovo kolega z DG Inte. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Karon, prosím, udelujem vám slovo. Ďakujem pekne. Ja len dokončím to, čo už načrtol môj kolega a e, sústredím sa na body súvisiace s ESF. Myslím, že téma navyšovania kapacity zapojených aktérov, toto už nadniesla spravodajkyňa, aj tieňoví spravodajcovia. Čo sa týka ESF, v nariadení sme naplánovali navyšovanie kapacít pre zapojených aktérov, pre sociálnych partnerov a nevládne organizácie, aby sme zabezpečili, že členské štáty budú venovať primeranú časť svojho prídelu z ESF na tieto aktivity, rovnako v menej rozvinutých oblastiach, ako aj v oblastiach nachádzajúcich sa vo fáze prechodu. Indikátory. Táto téma už bola vypichnutá spravodajkyňou veľmi správne. V nariadení o ESF máme indikátory pre všeobecné výstupy, ale aj spoločné dlhodobé indikátory, ktoré sú relevantné v prípade marginalizovaných komunít vrátane Rómov. pretože aj tieto sú e, pokryté týmito spoločnými indikátormi. Ale členské štáty, ktoré sa rozhodli, že sa ciele nebudú zameriavať na Rómov, tak by sme od nich očakávali, že tam e, ešte doplnia špecifické indikátory, čiže máme to na zreteli. A objavila sa tam ešte ďalšia otázka, už to vypichol môj kolega, čo sa týka prepojenia eh, z VSF. Mm, v členských štátoch, kde je väčšia rómska populácia, tak eh, by bolo potrebné, aby si tieto krajiny vybrali investičné priority, um, aby sa zabezpečila sociálna integrácia marginalizovaných komunít a v rámci tých priorít, aby sa urobilo určité poradie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz odovzdávam slovo pani Rentke. Skutočne prosím len veľmi stručný záver. Absolutne sme prekročili náš vyčlenený čas a už máme ďalšieho rečníka, ktorý mal hovoriť už v tomto čase. Áno, budem veľmi stručná, hovorí pani Reintke. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do tejto debaty. Myslím, že bola plodná. Ešte raz ďakujem rečníkom. Vy ste začali s diskusiou a myslím, že sme všetci zistili, aké zaujímavé sú výsledky vašej práce. Veľmi rýchlo k jednotlivým bodom a otázkam, ktoré sa tu objavili a potom Uh, už skončím. Otázka pána Jakoviča. Viditeľnosť a mediálne pokrytie je to veľmi dôležité. Doteraz to v správe nemáme, ale určite tam na to nájdeme priestor. A čo sa týka slov pána Talera, že je dôležité nehovoriť iba o Rómoch, ale s Rómami. Áno, toto je čas na to, aby sme udelili slovo kolegyni respektíve kolegovi, ktorý je z nadácie pracujúcej s Rómami a Róm, e, zároveň je to rómska nadácia z Nemecka. Ehm, to, čo pán Celer uviedol, je mimoriadne dôležité. Prosím, zapojte sa e, do ehm, našej recepcie po skončení tohto rokovania budete môcť hovoriť s osobami, ktoré som spomenula. Pán Mato nadniesol dôležitý e, bod, keď povedal, že nepotrebujeme vzdelávacie programy e, iba pre e, Rómov z marginalizovaných komunít, ale potrebujeme vzdelávacie projekty pre ľudí z majoritných komunít. A také problémy ako anti-gypsizmus, čiže zameranie proti Rómom, by sa e, mal riešiť e, celoplošne v európskych komunitách. Pani Anderson, ďakujem pekne taktiež. Ja si myslím, že problém úsporných opatrení a dopadov krízy v marginalizovaných komunitách je určite dôležitý v tomto momente, ale mohli by sme uviesť aj špecifickejšie príklady. Pani Wood, váš návrh, aby sa používali, vymieniali skúsenosti e, overenej e, praxe v rámci rómskych komunít. To je veľmi dôležité, ale som presvedčená o tom, že v debate s tieňovými správodajcami ešte toto prejdeme a celkom určite je priestor na to, aby sme mnohé doplnili do súčasného návrhu správy. Fan Nistelroy. Ak mi dovolíte, e, prosím, aby som uviedla pozitívne a negatívne prípady, tak negatívnym prípadom bude moja vlastná krajina Nemecko, pretože veľmi dlho trvalo, kým zodpovedné orgány pochopili, že musia vypracovať stratégiu pre Rómov, že sa musia špecificky zacieliť na marginalizované komunity. Pani Gife uviedla, tiež jeden bod, že došlo k určitej zmene v myslení, ale pred dvoma rokmi tomu ešte nebolo. Ja dúfam, že v duchu vytvárania pozitívnych impulzov, ale aj uvádzania pozitívnych a negatívnych príkladov by som skutočne uviedla Nemecko ako príklad. Čo sa týka um, čerpania z fondov, áno, je to problém, že regióny a členské štáty uh, nevyužívajú v plnej miere tieto prostriedky. Uh, uviedli sme jednotlivé uh, schémy grantové, ktoré sú k dispozícii. Na jednej strane máme vytváranie kapacít, ale na druhej strane chýbajúce vedomosti v miestnych orgánoch Pozitívnym spôsobom by sme však eh, mohli to poňať tak, že posilňovaním kapacít by sme mohli vyriešiť eh, práve ten problém malého čerpania prostriedkov. Áno, čo sa týka stanoviska eh, z výboru EMPL, Určite je téma zapojenia do pra- na pracovnom trhu dôležitá, ale je tam aj ďalšia skupina a síce ľudia s um, obmedzenou mobilitou, s nevyhodneným fyzickým. Aj to tam treba zapojiť a um, komentár komisie k bodu číslo 3. Očakávala som, že to nadnesiete snad len spätná väzba, že informácia, ktorú sme od vás dostali k prostriedkom, ktoré boli e, minuté z fondov po zmene nariadenia e, v roku 2010, boli nedostatočné. Čiže premyšľame nad tým, ako by sme mohli dostať viac informácií o čerpaní týchto prostriedkov a to by potom pomohlo v zlepšovaní eh, správy. Eh, prosím, eh, zapojte sa do nášho networkingového obeda. Ďakujem vám ešte raz za zapojenie. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Toto boli záverečné správy a slova v rámci nášho verejného vypočutia a my sa teraz posunieme ďalej k ďalšiemu bodu programu. Som veľmi rada, že vás môžem informovať, že pán Giovanni Kessler tu už je a mm, je asi za dverami, každú chvíľu by sa mal k nám pripojiť. A len aby som pripomenula, že kohezná politika e, predstavuje asi jednu tretinu čerpania z európskeho rozpočtu. Je dôležité zabezpečiť, aby verejné prostriedky, aby um, prostriedky z, od daňových poplatníkov občanov sa používali primerane. Um, vidíme aktuálnu potrebu šetrenia vo všetkých členských štátov. Je mimoriadne dôležité, aby európsky rozpočet sa implementoval primeraným spôsobom, aby sa chybovosť a omily zredukovali na absolútne minimum. Tu máme už pána Kesleja. Ležujem. No, Okay. Uh, I began with, with uh, some thoughts about how important... Ja som na úvod povedala, že je veľmi dôležité nakladať peniaze európskych občanov náležitým spôsobom. Každý rok uh, Olaf zverejňuje správu o svojich aktivitách za predchádzajúci rok. Na žiadosť uh, skupiny rečníkov ja som vyzvala generálneho riaditeľa Olafu, aby dnes prišiel a zúčastnil sa diskusie o práci v oblasti kohaznej politiky. A ako prvý dostane slovo pán Kessler na stručnú prezentáciu pre približne 15 minút. No a potom slovo dostanú poslanci na ich eh, pripomienky a otázky na, na úvod koordinátory skupín. Takže pán Kessler, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie pri tejto príležitosti e, oboznáviť vás trochu s našou prácou, aby sme sa sústredili tiež na problematiku, ktorá nás najviac zaujíma, a to sú podvody v štruktúrálnych fondoch. Ako ste povedali, tak e, videli sme našu výročnú správu tu pred pár týždňami. Včera sme to predstavili na výbore pre kontrolu rozpočtu. No a som rád, že máme teraz príležitosť vymeniť si názory na tomto výbore. Je to poprvýkrát, bohužiaľ je to prvýkrát, dúfam, že v budúcnosti sa to bude opakovať. No, dúfam, že začíname týmto dobrú tradíciu, z ktorej budeme všetci profitovať. Dobre, na úvod, aby som chcel povedať pár všeobecných pripomienok na základe našich eh, skúseností za ostatných eh, niekoľko rokov, čo vidíme, vidíte tiež tie čísla, ktoré to budú reflektovať. Vidíme európskych občanov, hlavne v oblasti štruktúrálnych fondov, nárasta informovanosti a očakávaní a opatrení a aktivít orgánov trestných činov konaní, tak na národnej ako aj európskej úrovni, vidíme, že zvyšuje sa informovanosť o podvodoch a korupcii. Ste zvolení poslancami Európskeho parlamentu, takže možno viete lepšie ako ja, aké sú nálady medzi voličmi my sme si to tiež všimli. Všimli sme si to, pretože je teraz vyšší počet nie európskych občanov o no, podvodoch s európskymi fondami a my sme si to všimli, pretože ľudia, občania, ale aj poslanci, aj poslanci Európskeho parlamentu nás oslovujú a pýtajú sa a žiadajú nás, aby sme začali konať. Že, že národné orgány chcú príjmať opatrenia. No ale teda cítime ten tlak, cítime tlak verejnej mienky, cítime aj zodpovednosť ten druhý bod je vzrastajúca tendencia nadnárodného alebo cezhraničného charakteru podvodov, keď sa pozrieme na tabulky s členskými štátmi a členských štátov, treba povedať, že aj tie najjednoduchšie podvody Takže pôvody majú často nadnárodný cezhraničný charakter. A sú tam zapojené spoločnosti napríklad z v jednej krajine, hospodársky operátory, ktoré repetuje viacerým krajinám. A to už nehovorím o tých najkomplikovanejším systémom podvodov a korupcie, do ktorých je zapojených množstvo krajín, aby sa to zakrylo. Takže Týka sa to mnohých systémov súdnictva, no aj keď finančné prostriedky sa investujú v Rakúsku alebo v Taliansku, no a keď podľa štatistík to je talianský alebo rakúsky podvod, treba si uvedomiť, že možno ten podnikateľ alebo páchateľ bol nemecký alebo francúzsky a banka, ktorá to mala skryť, alebo ktoré sa peniaze skryli, je z Cypru alebo Dánska. No a my sa zaoberáme takýmito podvodmi, a takýmito prípadmi korupcie, hlavne s národnými orgánmi, políciou, v podstate len OLAF má európsku kompetenciu, pohľad, čo je pre nás výhodou. Ďalej je tu súčasne potreba pre Európskej úniu, Európske únie, aby sa týmto problémom venovala intenzívnejšie na európskej úrovni. A teraz prídeme k časti o aktivitách OLAFu, tie investigatívne aktivity. Ten, tá spodná časť, modrá časť tých slupcov, vidíme neustály narastajúci trend obvinení, ktorý dostávame roku 2010 ich bolo menej ako 1000, minulý rok ich bolo 1400 a budúci rok, alebo tento rok, môžem povedať, že bude minimálne 1500, takže každý rok vidíme tento narastajúci trend. Tiež vidíme, že za ostatné 3 roky sme o 80% zvýšili číslo vyšetrovaní e, prípadov, ktoré sme otvorili, ukončili. Minulý rok ich bolo 250 a tiež počet vydaných odporúčaní OLAF vyšetruje a nakoniec vydá odporúčanie disciplinárneho, finančného alebo súdneho charakteru, samozrejme, e, s rôznymi adresátmi. No a včera sme vydali rekordný počet 400 odporúčaní. Takže je to maximálne vyťaženie našej kapacity vyšetrovania, ukončovanie vyšetrovaní a vydávania odporúčaní. Máme, treba si ešte uvedomiť, že máme stále rovnaké ľudské zdroje ako pred desiatimi rokmi, v podstate ešte menej a vykonávame oveľa viac práce nemyslím, že môžeme robiť viac, ako robíme dnes. No a toto vás možno bude trochu viac zaujímať. Tu je rozdelenie vychádzajúcich informácií z verejných štátnych zdrojov, či tých 1400 obvinení, ktoré sme dostali, alebo tých 1400 podnetov, ktoré sme dostali, tak 1000 alebo 549 eh, boli o štrukturálnych eh, fondoch, čiže viac ako jedna tretina. vrátane sociálnych fondov. A to je veľmi náročné. a Podporuje to to, čo som povedal na úvod. No, prejdeme na ďalšiu stranu. A tiež je pre vás je to veľmi zaujímavé. Dúfam, že eh, dostanete to aj písomne. Nie, áno, sú v správe, ale niektoré zo strán mojej prezentácie boli osobitne pripravené na dnešnú prezentáciu, možno to nemáte na papieri, ale na papierovej verzii vám to ponúkneme po tejto prezentácii. Napríklad toto nemáte, obávam sa. Toto v správe nie je. Takže teraz máte len tu, ale budete mať čas prečítať si to. Rozdáme to všetkým, všetkým poslancom. Dobre, toto je tabulka s informáciami, ktoré sme dostali. A tých 449, ktoré sme dostali z vlastných štruktúrálnych fondov, rozdelené podľa členských štátov. čiže rozdelené podľa verejných zdrojov alebo štátnych zdrojov, to sú verejné orgány, alebo súkromných zdrojov, čo sú občania. Anonymy sú vylúčené, pretože môžeme akovať anonymné zdroje podľa krajiny. Takže je zaujímavé, že ak v členskom štáte máme veľmi málo informácií, od orgánov trestných činov konania máme veľmi veľa informácií od občanov, minimálne mne, to prípada ako problém pre členský štát. Čiže keď členského štátu máme veľmi veľa prípadov obvinení z verejného sektora, zdá sa, že tam dobrá spolupráca a ochota členského štátu bojovať s problémom podvodov a korupcie, ale Samozrejme, je na vás si to interpretovať, to ja vám dám len také odporúčanie. A teraz prejdeme na 7. stranu. Toto je rozdelenie pod no, prebiehajúcich vyšetrovaní, ktorých je takmer 500. 31. decembru minulého roka ich toľko bolo minimálne. A vidíme, že veľkú časť približne jednu tretinu. Jedna tretina sa zaoberá štrukturálnymi fondami, kam patrí aj sociálny fond. Teraz rozdelenie podľa členských štátov. Toto tiež nie je súčasťou správy. Čiže sa sústredíme na štrukturálne fondy. Pripravili sme to osobitne na toto, túto schôdzu a, a vidíme presné čísla počtu vyšetrovaní používaní štrukturálnych fondov, ktoré boli ukončené v roku 2014. Sú rozdelené podľa členských štátov, ako sme vyšetrovali v členských štátoch. Toto sme klasifikovali podľa krajiny členského štátu neboli riadené tie fondy, finančné prostriedky. Vidíme prvý prípad Belgium, Belgicko, jedno vyšetrovanie, hm, možno to je tak, že spoločnosť, bola, ktorej sa to týkalo, bola z Bulharska, alebo neviem, z Portugalska, alebo možno No, že sa to týkalo viacerých členských štátov, ale do riadku členského štátu, kde štruktúrálne fondy sú správované. Prejdeme ďalej, vidíme sumy, a počet porúčaní nový, pre štruktúrálne fondy len. Odporúčili sme obnovu celkovo 900 miliónov eur napríklad aktivita OLAFu. Z toho 475 miliónov, čo je viac ako polovica, sa týkala štrukturálnych fondov. Takže toto sú tie sumy a počty porúčané podľa členských štátov. Toto je taký náš rekord. Mali rok no, samozrejme viac vyšetrujeme, vydávame viac odporúčaní, čo v konečnom dôsledku znamená aj vyššie sumy, ktoré sú odporúčané, ale niektoré vyšetrovanie sa týkajú 20 tisíc eur, aj keď sa snažíme sústrediť na tie najväčšie prípady a jedno vyšetrovanie môže byť napríklad v Španielsku, to je o 200 miliónoch. Čiže jedno vyšetrovanie ukončené môže viesť žiadosti 200 miliónov. Takže toto sú plne vysoké čiastky. Rekordné čiastky. Toto sú čiastky aj skutočne získané, získali finančné orgány v minulom roku. Povedate, že branie peňazí, vrátenie trvá dlhé roky, niekedy sa im to tiež nepodarí, pretože podnikateľ napríklad zbankrotoval alebo niečo iné, ale ako som povedal, trvá to veľmi dlho. Môže to byť pomocou splátok alebo na konci financovacieho obdobia začnú. Takže tu viacero pravidel. budeme pokračovať. No už pomaly vypršal čas. Toto je tiež posledná strana, ktorú sme osobitne pripravili dnes pre vás. No a tu vidíte rok po roku irregularity, podvody, ktoré boli ohlásené v členských štátoch, ktoré objavili členské štáty, čiže nezrovnalosti a podvody. Členské štáty majú povinnosť nám to ohlasovať. Vidíme to v porovnaní s finančnými odporúčaniami OLAFu. Ideme na rok 2014, je tam 476,5, to čo sme teraz videli, takže ten modrý stĺpec je, koľko členské štáty v tom roku hlasili ako irregularity a potom čiastky, ktoré sme my odporúčili. Vidíte, že 45 vyšetrovateľov sa venuje štrukturálnym fondom a polnohospodárským fondom, ktoré tu nie sú. 45 vyšetrovateľov v roku 2002 2,5 celej hodnoty zrovnalosti, ktoré vykázali členské štáty, to je výsledkom práce na 45 kontrolórov, vyšetrovateľov. V roku 2013 to bolo 8%, a v roku 2014 to už je 25%. Takže z hľadiska hodnoty dáva mi veľa práce. Viem, že niektoré členské štáty s tým nie sú spokojné, pretože keď dokáže, dostanú odporúčanie na 200 miliónov alebo vrátenie 200 miliónov, tak to nie je veľmi dobré, no ale toto je získate predstavu o dopadu pri našej, našej niektorí na členské štáty. Dúfam, že ste získali aspoň približnú predstavu o tom, čo robíme a dal som vám sa podnetiť na zamyslenie a diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujeme e, za prípravu osobitných informácií pre výbor. My tieto informácie rozdáme poslancom a členom nášho výberu. No a slovo dostanú teraz sa členovia výboru, aby sa mohli vyjadriť ako prvý koordinátor pán Van Nistelrooy, áno, ďakujem veľmi pekne za túto vynikajúcu farebnú správu. Ja mám pár otázok o samozrejme štruktúrálnych fondoch. A všeobecnejšie debaty sa uskutočnia vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, kam chodíte pravidelne. Takže dovolte mi položiť eh, pár všeobecných otázok. Vidím, že tie informácie, ktoré ste nám poskytli, sú viac menej všeobecné. Teraz vidím, že sú tri krajiny, Grécko, Maďarsko, Španielsko. Vidíme, z problému, to je skutočne dôležité. Takže ja vidím rozdelenie vo vašej ročnej správe. Takže v budúcnosti by som vás rád požiadal, aby ste členské štáty zapájali bez rozdelenia nemôžeme Deť, čo je tým. No a teraz druhá otázka. Keď ste predložili tie vysoké čísla, aké sú staré? V 2013, 2014, aké sú staré tieto prípady, tie staré prípady, z ktorého sú roku, zo starého obdobia, z ktorého roku kde sme zmenili nariadenie, je prísne o výsledkoch, kontrolách. A mňa by zaujímalo, či to je z nového obdobia, starého alebo ešte, ešte staršieho. Takže ktorých rokov sa to týka? Tie ostatné záležitosti. Dobre, niekedy dostávam informácie z iných krajín. No a čo potom robím? Idem priamo do OLAFu a tam sa spýtam, že neviem, čo s týmito informáciami mám robiť, ako s nimi nakladať. A ja ako europoslanec potom dostávam, teda nejaké dokumenty, postupím to e, zamestnancovi v OLAFe, ktorý je v službe, ale môžem teda tým pádom potvrdiť, že vy ste pripravení a vždy ochotní vypočuť si aj podnety, ktoré prináša, prináša europoslanec. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Fogan. Ďakujem. Včera pán Kessler bola aj v Kokobu a predložil výročnú správu, prezentoval ju a myslím, že veľa poslancov sa potešilo z vylepšenia čísel, ktoré ste uviedli. Hoci včera na vás padlo e, samozrejme veľa otázok. Keď hovorím o tejto téme, rád by som zdôraznil, že je rozdiel medzi chybou a podvodom. Každý rok je veľký povyk okolo správy Európskeho účtovného dvora. Chybovosť je 4,7 alebo viacej a niekto hovorí, to sú všetko podvody a korupcia, ale miera podvodov je cirka 0,2 a myslíme si, že veľa členských štátov má teda nízku mieru podvodov, ale to neznamená, že by sme na to mali zabudnúť či nechať to bokom. A preto je vaša správa včera z Kokobu pre nás veľmi dôležitá. To, čo nás zaujíma na tých správach, je rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi. V prípade podnetov, ich počet, prešetrené prípady, uzavreté prípady a počet prípadov, ktoré končia súdnym konaním a tak ďalej a tak ďalej. Pretože v niektorom členskom štáte sa nahlási veľa prípadov, ale málo ktoré končia na súde alebo končia odsúdením, takže to je veľmi rôzne. Otázka, pán Kessler, čím si myslíte je ten rozdiel tým, že členské štáty majú rôzne systémy ohlasovania, podvodov alebo rôzne systémy konaní. A teda keď sú tie systémy také rôzne, tak čo s tým robiť, aby sme mali konzistentné štatistiky v celej EÚ? A potom e, tá miera obnovy, to je asi 400 miliónov pre štrukturálne fondy. To je taká odporúčená miera obnovy, ale vy to monitorujete a keď odporúčite, ja neviem, 475 miliónov, tak nakoniec viete, koľko sa naspäť spätne získalo. Máte takéto informácie? koľko sa získalo na základe vašich odporúčaní a potom eh, k vášmu personálnemu eh, zastúpeniu alebo zloženiu. Samozrejme, vy musíte vyšetrovať otázky podvodov či chybovosti štrukturálnych fondov, ale keď sa pozerám na tie čísla, tak som prekvapený, aký nízky počet personálu máte. A to 5-percentné znižovanie personálu sa týka aj vás, a, a tak ako aj iných inštitúcií. To bola otázka. Teraz pani Vana, ďakujem. Ďakujem, pán Kessler, za prezentáciu aj za vašu správu. Mám na vás dve otázky. Poprvé, spomínali ste to, že polovica čiastok, ktoré OLAF odporučil na spätné inkaso, tak pochádza zo štrukturálnych fondov 476 miliónov eur, to je vysoká suma. Až druhá je externá pomoc 70 miliónov, ale len 22 miliónov eur z tých 476 sa spätne inkasovalo orgánmi, čo je podľa mňa veľmi málo. Mohli by ste nám to vysvetliť? To je moja prvá otázka a druhá je veľmi jednoduchá. Aké sú praktické kroky politické následné po takejto správe. Vy členským štátom udelíte veľa odporúčaní. Otázka je, riadia sa skutočne nimi tieto členské štáty? A ak nie, tak čo sa deje? Mohli by ste nám dať nejaký konkrétny príklad nejakého vyšetrovania v oblasti štrukturálnych fondov? Aký bol jeho výsledok a ako to prakticky vyzerá? Ďakujem. Pani Damato. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pánovi Kesslerovi, že je tu dnes medzi nami aj za informácie, ktoré nám poskytol. Štrukturálne fondy sú finančnými príspevkami, tak určite sú sektory, odkiaľ prichádzajú viaceré informácie a na ktoré sa ale viac sústreďuje. Súhlasíme s vami, že vyšší počet podnetov nevždy znamená viacej podvodov ale znamená, že správa je aktívnejšia a možno aj občania. Ale otázka je, na základe vašich skúseností, ak často v prípade podvodov v eurospočte, sú tam záujmy z organizovaného zločinu, existujú podľa vás mechanizmy, ktoré by sa mohli účinnejšie používať na úrovni štátnej správy, ale myslím tým aj na zákroky e, Európskeho parlamentu alebo špecifických parlamentných výborov či pracovných skupín. V environmentálnej oblasti sa špecializujem i ja a vzhľadom na to, že som z Talianska, tak sme mali prípady zlého využívania európskych fondov kedy tzv. environmentálne mafie a tak ďalej zneužívali tieto fondy. A tento problém e, dopadol tak, že financie skončili v rukách týchto e, organizácií a neriešili problémy občanov. Ďakujem. Ďalší rečník. Pani Kresom, ďakujem. Pani Breso. Ďakujem za túto prezentáciu. Určite si ju lepšie preštudujeme v písomnej forme. Jedna otázka, jedna poznámka k tým číslam, ktoré ste nám dali. Zasa, sa, že sú tam akési náhodné, alebo je tam nejaký náhodný vývoj, ale pokiaľ ide o ten návrat financií alebo spätné inkaso v tom roku 2014, keby sa urobilo nejaké porovnanie s minulým obdobím, možno by sme videli nárast alebo nejaké variácie a tie roky sa možno líšia, pretože nie vždy konanie a vyšetrovanie jedného podnetu trvá jeden rok, ale aj dlhšie. Takže nevždy môžeme mať takéto porovnanie z roka na rok. Ale podľa vás, nezávisle od tých štatistik, ktoré sú také rôzne, tendenčný nárast tých, toho spätného inkasa súvisí s väčšou efektívnosťou práce OLAFu alebo spolupráce členských štátov, alebo to súvisí zhoršenom využívaní alebo s väčšími podvodmi. Ten španielský prípad, ktorý bol taký rozsiahly a ktorý vplýval na štatistiky a na čísla, tak otázka je, či by sme mali byť znepokojení, alebo či e, by sme mali byť spokojní a že ten cieľ zabránenia podvodov je lepšie zadefinovaný a usmernený. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem mám rovnakú otázku ako pani Ivana, tak to nebudem opakovať, ale zaujímali ma tie náhrady do rozpočtov z defraudovaných čiastok, ktoré sa OLAF snaží získať. Ale potom tá otázka, kde je to podvod a kde je to nezrovnalosť. Mohli by ste nám uvieť nejaký konkrétny príklad, kde nejde o zlý úmysel, ale jednoducho je tam nezrovnalosť a počas vyšetrovania sa ukazuje, že je to teda nejaká chyba. Sú to asi hraničné prípady, ale či na to máte nejakú vlastnú judikatúru a komunikujete s regiónmi, oni sú príjemcami mnohých podpor, určite aj so štátmi, to je jasné ale otázka, ak komunikujete s regiónmi a ako v Českej republike teraz prebieha súd s najvyšším predstaviteľom najľudnatejšieho kraja. Polícia ho prichytila pred tromi rokmi, ako si v krabici od vina eh, odnášal 7 miliónov korún Chcel som povedať, že činnosť OLAFu by mala byť prepojená na ten náš výbor a bolo by vhodné, keby tie naše stretnutia boli častejšie. Thank you. Mr. Bustinaro, the floor is yours. Pán Bostinaru. Ďakujem. Pán riaditeľ, Myslím si, že je naozaj potrebné zjednotenie vykladať legislatívu o verejnom zaobchádzaní, pretože verejné tendre sa robia vo všetkých členských štátoch <clears throat> a dochádza k takým národným interpretáciám a potom príde aj problém s interpretáciou v Bruseli. Hoci to nie je konkrétne tento prípad a kolegovia tu tiež povedali, že je potrebné objasniť právne e, využívanie, e, teda, alebo ako sa právne pristupuje s podvodmi a s chybami, ak sa ku ním pristupuje rovnako a vyplývajú z nich rovnaké následky, buď e, pozastavenie platby alebo oneskorenie platby a tak ďalej, kým sa prípad nevyrieši tak to vedie k obrovským oneskoreniam. A tam sú dvaja hlavní porazení obce a realizátori projektov v dobe krízy čakať 6 mesiacov až rok na peniaze. A len po roku si môc povedať, že dobre, všetko je OK, to je naozaj nepriateľné. Mali by sme buď urýchliť proces, alebo mať nejaké opravné prostriedky. Pretože jedna vec je chyba a druhá vec je podvod. A teraz jeden rumúnsky prípad, pretože Rumúnsko, ale nielen Rumúnsko, pred niekoľkými rokmi bolo takmer ukážkovým príkladom v júni 2011 interný dokument Európskej komisie hovoril o úlohe OLAFu Pokúsim sa čo najpresnejšie citovať. Olaf je toho názoru, že dochádza ku koordinácii hlavných ministrov v Rumunsku, ktorí maria vyšetrovanie Olafu. Predseda Európskej komisie poznal tento dokument, rovnako ho poznali aj ďalší úradníci, ale až v roku 2012, konkrétne v oktobri, sa Európska komisia rozhodla pozastaviť 6 operačných programov, len 6, čo predstavovalo asi 6 miliard eur. Problém sa síce medzi tým vyriešil, ale Rumunsko je teraz pod obrovským tlakom, ako v tej, zostav, alebo v tej ostatnej dobe absorbovať tú obrovskú čiastku, pretože fyzicky sa ťažko tie peniaze dajú do e, bankového systému a potom to vyplatiť tým partnerom. A toto oni nie má naozaj devastujúce účinky, takže je potrebné reagovať na čas, keď je problém, tak sa treba rýchle rozhodnúť o pozastavení prostriedkov, pretože e, rozhodnúť o tom rok neskôr, tak s tými akumulovanými účinkami je to nielen nefer, ale je to aj v rozpore s tými cieľami koheznej politiky E, ďalší ročník, pán Rope. Ďakujem pekne. Podľa mňa je veľmi dôležité diskutovať o týchto otázkach. Správa je veľmi užitočná, to nám umožní lepšie pochopiť e, závery OLAFu. aké výsledky dosiahli jednotlivé krajiny. Analizujete podnety členských štátov, snažíte sa zistiť, v ktorých prípadoch ide o podvody, ale sú tiež prípady, keď sa hovorí o obrovských projektoch, chceme ich realizovať transparentne. Ale nakoniec sa zistí, že sa vybudovali eh, veľké budovy či nejaké infraštruktúry, ale nakoniec sa vôbec nepoužívajú tak to je aj otázka efektívnosti, účinnosti. Aj analyzovali ste aj takéto prípady a vyslali ste odporúčania krajinám za neefektívne využitie výsledkov týchto fondov. Niektoré členské štáty sú veľmi rozdielne, niektoré sú viacej centralizované, iné menej, napríklad pobaltské krajiny sú veľmi centralizované a centrum istým spôsobom rozhoduje o tom, akým spôsobom sa bude kde financovať, za koľko, v akej miere a koľko prispejú miestne samozpravy. Iné krajiny sú oveľa viacej decentralizované a ja by som rád vedela, ak podľa vášho názoru je najlepší prístup viac či menej centralizovaný. Krajiny, ktoré využívajú viacej miestne samozprávy, e, postupujú lepšie, sú efektívnejšie ako tí centralizovaní? To by bol pre nás veľmi pozitívny signál, pretože by sme sa mohli e, rozhodnúť do budúcnosti, ako lepšie spravovať tieto projekty. Ďalší rečník, pani Maletič. Ďakujem. Pán Kessler, ďakujem za tú vašu správu, vystúpenie, za vaše informácie. A vyzerá to tak, že situácia medzi jednotlivými členskými štátmi je dosť rozdielná. Niektoré nepodali e, žiadne podnety na podvody či nezrovnalosti. 0% od verejného sektoru a 0% od občanov, tak čo robíte preto, aby to odhaľovanie bolo lepšie, tá detekcia, aby boli podnety, či robíte nejaké vzdelávanie, školenie a zviditeľňovanie. Viem, že ste vytvorili aj stratégie, aby členské štáty lepšie pracovali na prevencii a odhaľovaní prípadov Robíte nejaké vzdelávacie aktivity? Lebo potom je veľmi vážne, že e, žiadne podnety nedostanete z niektorých krajín. To znamená, že ten systém tam nefunguje. Vidíme zvýšený počet podnetov v niektorých krajinách, ale znižil sa počet zahajených e, vyšetrovacích konaní. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za vaše informácie. Mám niekoľko otázok, ktoré súvisia e, s aktivitou OLAFu. Ja viem, že nie je vôbec jednoduché byť ochrancom či dozorcom verejných financií. Podľa mojich informácií sa ten jediný deň otvorilo 423 konaní proti, jednej, proti firmám a väčšinou išlo o rumunské firmy. Mňa to zaujíma, pretože tie informácie, ktoré som dostal z verejného sektora a zverejnené informácie, potom zrazu boli zastavené. Teda firmy boli nejakým spôsobom e, obvinené, ale e, potom aj trpeli E, vlastne týmito uverejnením, týmto, e, uverejnením týchto informácií. Tak ako majú fungovať takéto firmy? Sú obvinené, zastavia sa, zastaví sa im príjem financií a potom sa skonštatuje po určitom čase, e, že k nelegálnym veciam či podvodom nedošlo, ale to financovanie sa zastavilo. Ja by som potreboval jasnú odpoveď na túto otázku a tam treba urobiť jasné rozlíšenie medzi tým, že je e, naozaj snaha či zámer o podvod a v prípade podvodov samozrejme tam žiadny pardon, ale je iná otázka je, ak ide o nezámernú chybu. A o to množstvo tých firiem, tisíciek firiem v Rumunsku, kde došlo k zlému zaučtovaniu 7 eur, došlo k nejakej chybe a v tomto procese áno, ten 7-eurový e, omyl spôsobil zablokovanie európskych fondov. Ja samozrejme chápem, že nie je jednoduchá úloha toho dozorcu verejných financií, ale dúfam, že tak ako sme napríklad videli minulý týždeň v Štrasburgu, je veľa občanov nielen z Rumunska alebo z EÚ, chcú absorbovať e, európske fondy, ale nevedia ako, alebo nevedia, kde je chyba, nevedia, kde je problém a to môže ohroziť e, majetok, ale aj slobodu osôb. A ja preto chcem jasnú odpoveď, čo sa stane s tou firmou, ktorá sa stala objektom vyšetrovania a potom sa skonštatuje, že to bola len chyba a kto zaplatí to odškodnenie. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Pani Smolková, prosím. Ďakujem pekne, pani Smolková. Čas aj na odpovede, pretože hlavne odpovede čakáme mňa by zaujímalo pri odhaľovaní rôznych podvodov e, jednotlivých členských štátov aká je následná publicita aby, a zverejňovanie aby prípadných v e, e, úvodzovkách nazvem ich záujemcov o podvody to odradilo. je to veľmi dôležité pretože hlavne v členských štátoch ktoré sú čistí prijímatelia E, viac prijímame ako dávame do európskej únie do rozpočtu a mnohí majú takýto názor že tieto peniaze sú nie tie ktoré sme my museli odviesť na ktoré sme museli robiť a sú to peniaze ktoré nám prídu kvázi na tacke a e, nesprávame sa k nim tak hospodárne ako by malo. preto tá publicita odhalených podvodov myslím si že je veľmi dôležitá pre odradenie potom následných možných e, páchateľov. Thank you very much and dear colleagues. Ďakujem pekne. Uzatváram zoznam rečníkov. Dovolte mi prosím, aby som položila jednu otázku, keďže som členkou výboru Regi. Vidím, že vo vašej správe je obsiahnutá krátka časť o odhaľovaní podvodov a o vyšetrovacích činnostiach ako by mala vyzerať budúcnosť prevencie a vyhýbania sa um, nezrovnalostí v súvislosti s kohezným fondom, ako haznou politikou, aké aktivity vyvíjate v súvislosti s tréningom pracovníkov fungujúcich v národných agentúrach, pretože mnohé prípady, ktoré spomenuli kolegovia, tak tam sme mali problémy e, s kvalitou práce národných agentúr. Toto odznelo, toto je moja otázka a myslím, že to bude aj posledná. Zároveň prosím, odovzdávam vám slovo, ak by ste to prosím mohli zhrnúť. Mm, sumarizácia je trošku náročná, ale ja sa pokúsim predsa len na všetky odpovedať. Všetky otázky sú samozrejme dôležité. Na základe vašich otázok zistujem, čo by ste chceli, aby sme robili. Nie sú to teda len otázky pre mňa samé o sebe, ale je to zároveň indikátor vašich prianí. Ak mi dovolíte, Pán Buda, začnem vašou otázkou. Vy ste sa pýtali e, na veľmi jednoznačnú odpoveď záväznú. Dostanete záväznú odpoveď. Nič sa nestane s firmami, ktoré sme začali vyšetrovať. Áno, je to pravda, že sme začali asi 290 e, vyšetrovacích postupov v ten istý deň bol to výsledok práce, ktorú sme odvedli v roku 2011, čiže sme si vybrali tieto firmy na základe veľkých meškaní a nedostatkov, ktoré sme zistili. Išlo o financovanie v rámci štrukturálnych fondov, najmä v krajinách, ktoré sú najväčšími príjemcami tejto pomoci. Takto odpovedám vám, ale aj niektorým ďalším. Otvorenie, ako vidíte, hovorím to veľmi nástojčivo. Uh, otvorenie vyšetrovania v rámci OLAFu um, nesúvisí so zastavením financovania. Ak sa otvorí vyšetrovanie v rámci OLAFu, tak uh, to nemá, ešte raz opakujem, uh, žiadny dopad na zastavenie platieb. Nemá to akýkoľvek dopad na financovanie. Možným dopadom na financovanie môže byť možný výsledok na základe vyšetrovacieho procesu. Samotné vyšetrovanie nemá ešte žiadne dopady pre osoby alebo spoločnosti, ktoré sú do tohto prípadu zapojené. Ale v 290 prípadoch sme našli štyri osoby alebo spoločnosti, ktoré um, mali uh, problémy naozajstné a zvyšok iš, e, tam sa jednalo len o konkrétnu štruktúru financovania. Všetko toto sme naštartovali vo februári 2012. My si myslíme, že naozaj je skutočnosť taká, že väčšina týchto vyšetrovaní sa končí takým výsledkom, že sú veci v poriadku. My sme vyšetrovateľmi. Čiže ak otvoríme vyšetrovanie nie na súdnej úrovni, ak dostaneme určité obvinenie alebo máme podozrenie z podvodu, tak vtedy začneme vyšetrovanie. Toto sa deje za normálnych okolností. Okrem toho, počas vyšetrovania môžeme požiadať finančné orgány, aby podnikli predbežné opatrenia, ak to je v súlade s nariadením. Ja teraz nemám tie čísla, poviem vám len nejaký odhad. Napríklad v troch prípadoch našich vyšetrovaní, len v týchto špecifických prípadoch dochádza k pozastaveniu alebo k určitým konkrétnym dopadom na financovanie. Dúfam, že toto bola jasná a presvedčivá odpoveď, o ktorú ste ma žiadali. Pôjdem teraz po poriadku. Tri krajiny, čiže to jednotlivé rozčlenenie podľa členských štátov, Možno nejaký talianský podnikateľ urobil v Bulharsku podvod s bulharskými fondmi, teraz ma napadol jeden takýto prípad, ktorý mám v hlave, alebo nemecký podnikateľ v Bulharsku e, došlo k veľmi e, závažnému prípadu, kedy išlo o nemeckého a bulharského e, podnikateľa a máme tu tri potom súdne konania. Jedno sa odohráva v Nemecku, druhé v Bulharsku. A potom tu máme Rumunsko. Takže zodpoviem zároveň na vašu otázku a možno aj na iné otázky ďalších kolegov. Vidíte, že v Rumúnsku sa mnohé prípady uzavreli minulý rok. Väčšina z nich, o, nájdete o nich správu v, v, tej, v tom veľkom dokumente. Áno, toto je to, čo vravím, že sme uzavreli e, túto veľkú tranžu prípadov minulý rok za normálnych okolností, a to by bola odpoveď na vašu otázku, štru... vyšetrovanie v súvislosti so štrukturálnymi fondmi v OLAFE trvá v priemere 22 mesiacov, čiže toto sú najdlhšie prípady vyšetrovania. Áno, my vyšetrujeme aj personál európskych inštitúcií. Toto trvá v priemere 10 mesiacov. Priame, eh, prost, eh, priame finančné prostriedky, to je rovnako 10 mesiacov. Ale externá pomoc a štrukturálne fondy, to sú prípady, ktoré trvajú obvykle najdlhšie. Môžete si predstaviť prečo, pretože musíme vyšetrovať priamo na mieste alebo rôzne v zahraničí, v tretich krajinách Čiže tam potrebujeme spoluprácu lokálnych orgánov, administratívy. Preto to trvá dlhšie. Áno, pán Nistelro, ešte v krátkosti, ak sú tu nejaké staršie prípady, ktoré sú zhrnuté potom e, v rámci jednej správy za jeden rok, tak to potom vystrelí na tom grafe strašne vysoko, napríklad ako v roku 2014. Aký je vplyv potom týchto starších prípadov, ktoré vyženú čísla do zábratných výšok? Alebo je to tak, že tie čísla nie sú správne? Je to trošku náročné vysvetliť, pretože celá štatistika to vám nemusím vysvetľovať, by sa mala nazerať v trende niekoľkých rokov. Nemôžete z toho vyňať len jeden rok. Ak mi kladiete otázku priamo, aká je situácia v Rumunsku? Tam sme uskutočnili mnohé prípady vyšetrovania v minulosti, teraz ich uzatvárame, e, najmä v otázke fondov SAPRA a mali sme e, odporúčania e, na súdnu implementáciu týchto prípadov z nášho pohľadu sa za predchádzajúce roky výrazne zlepšila situácia s týmito prípadmi a napríklad DELAF pracuje vynikajúco z nášho pohľadu, vynikajúca spolupráca je s nimi, robia skvelú prácu. Taktiež ich trestnoprávne orgány fungujú výborne, ide o paralelné vyšetrovanie, čiže myslím si, že Delov je skvelým prípadom pre ostatné krajiny. Toto potom čiastočne vysvetľuje, prečo máme také vysoké čísla z Rumunska alebo staré e, prípady zo Sapardu alebo také prípady, ktoré sú skutočne už zaké zastaralé v Rumúnsku. Netlačím na vás, nechcem, aby sme mali viac práce, než máme v súčasnosti, ale ak sa ma pýpa, pýtate, či členovia parlamentu nám môžu podávať správy a informácie, tak vám odpovedám, áno, už sa tomu tak deje. Sme otvorení takýmto podnetom. Určite vám to nemusím uh, takto vysvetľovať, nerobte to prosím len z politických dôvodov. Jeden proti druhému, druhý proti tretiemu. Samozrejme, že máme aj oddelenie a pomoci členom parlamentu, ale toto je niečo iné. Samozrejme, že vieme o takýchto prípadoch a sme veľmi obozretní, to len pre vašu informáciu budem teraz pokračovať. Myslím, že už som dal odpoveď na jednu z otázok a potom otázka e, tejto dámy v zelenom. Prepačte, prosím, že som si nezapamätal meno. Čo sa týka pokrytia prípadov, dochádza tam k veľkému nedorozumeniu. Ak sa pozriete na to, koľko sme žiadali, 900 miliónov a bolo reálne pokrytých 200 miliónov, tak nie je tam nejaké prepojenie medzi týmito číslami, respektíve to spojenie môže byť veľmi voľné. Áno, bolo to tak, že my sme odporúčali napríklad 30. decembra 900 miliónov a potom v nasledujúcom roku finančné orgány pokryli 200 miliónov. Za normálnych okolností trvá toto pokrytie 5 až 8 rokov. A prečo? Lebo sú tam rôzne pravidlá, niektoré kroky sa dejú až na konci finančného obdobia. Čiže nie je tam každoročne jasné priame prepojenie medzi tým, čo sa nám vrátilo a koľko tam ešte zostalo. Čiže v jednom roku máme, máme návrat v objeme 200 miliónov. Ale toto nie je priemer napríklad za 7-ročné obdobie. nie sme štatistická inštitúcia, nemáme zdroje, čiže týmto pádom zodpovieme aj otázku o zdrojoch. My sa spoliehame na údaje, ktoré dostávame z členských štátov a od komisie. Je to obrovská práca. Môžeme samozrejme zlepšovať ešte našu činnosť, aby sme na základe každého odporúčania zistili, v akom objeme sa uskutočnil návrat prostriedkov. Áno, personálne zdroje a zni- ich znižovanie, znižovanie ich počtu. Áno, samozrejme, že sme predmetom e, tohto trendu, stratili sme 8 pracovných miest, Máme na Olafe asi 400 ľudí, čiže dve tretiny z nich sú poverení vyšetrovacími úlohami a spoluprácou s administratívnymi štruktúrami a policiou, čo je tiež veľmi dôležité. Potom sa nám podarilo 4 osoby dostať späť, ale stále máme mínus o 4 pracovníkov, čo je pre nás fatálna situácia. A bohužiaľ nemôžeme otvárať s týmto personálnym obsadením ďalšie prípady vyšetrovania. Približne 200 až 250 prípadov je, je aktuálne otvorených ročne a niektoré musíme samozrejme aj uzavrieť. Ak si teda porovnáte údaje z predchádzajúceho roka pred reorganizáciou, ja si myslím, že sme robili 50 až 60 toho, čo robíme dnes, čiže sme takmer zdvojnásobili našu vyšetrovaciu kapacitu, hoci sa nám počet pracovníkov stále znižuje. Politický follow-up. Vaša otázka. Niekto od z, e, z politickej skupiny zelených sa pýtal. Nie, nemáme takúto právomoc, my môžeme len odporúčať. A potom nášmu nadriadenému výboru môžeme podať správy o neimplementovaní našich odporúčaní. Toto všetko sa deje na základe právnej úpravy, podľa ktorej fungujeme. Samozrejme, že sledujeme implementáciu, je na to vyčlenených mnoho zdrojov, finančné odporúčania, odporúčania v oblasti právnej a vnútorných vecí, čiže tieto súdne orgány v členských štátoch sú potom zodpovedné a majú nám dať odpoveď na otázku, prečo v niektorých členských štátoch tieto odporúčania boli implementované a Um, pomer implementácie v iných členských štátoch je výrazne nižší. Čiže zistujeme, kde sú problémy. Problém môže spočívať určite aj v nás, ale čo sa týka odporúčaní, aj v niektorých členských štátoch buď dobrá vôľa alebo schopnosť eh, naplňať odporúčania v súdnej oblasti. Je to ako v škole, keď e, sa vrátite zo školy na konci roka s vysvedčením, so zlými známkami. Ak tam budú zlé známky, tak možno, že to nie, nesvedčí len o tom, že ja som neschopný. Čiže v tejto podobnej situácii sme v OLAFE. V súčasnosti v niektorých členských štátoch je miera implementácie odporúčaní uspokojivá, dokonca vysoká, v niektorých nie, ale my nie sme politická, aký orgán nemôžeme vyvíjať tlak čo sa týka organizovaného zločinu, čo ešte môžeme robiť okrem EPO? Toto bola otázka. Ja vám teraz dám politickú odpoveď, pretože je to pre vás. Ja môžem hovoriť o svojich talianských skúsenostiach, ale tento parlament má výbor LIBE, a nemá výbor, ktorý sa zaoberá zločinom. Nemáte tu výbor Justice pre spravodlivosť. Áno, máte tu Libe, to je dobré, ale treba sa venovať aj zločinom. Máte výbor. Máte výbor Krím, to je samozrejme dobré, Ale môj skromný názor je ten, že mali by ste mať aj e, zvláštny výbor pre túto tému. Madame. Pani Breso sa spýtala a moja odpoveď je taká, je to trend, tento obrovský počet e, nárastu. Nemyslím, že Pôjde niekde uprostred je to vzrastajúci trend, ale nie až tak prudko vzrastajúci, 200 alebo 900, ja si nemyslím, že to bude 900, bude to menej, ale je tu mierny nárast. Ale keď sa ma spýtate na to, že či to je kvôli tomu, že v Európe je viac podvodov, alebo niečo iné, tak poviem nie. To nereflektuje nárast počtu podvodov v Európe, európskych zdrojoch, nie. Ani neukazuje to ani nárast obvinenia podnetov, ukazuje to, vyššiu mieru efektivity práce OLAFu. Pán Polčák, chcel odpoveď. Hm, poviem to vám. Chcel odpoveď v rozdieloch medzi nezrovnalostiami a podvodmi. No a príklad, ak požiadam financovanie Európskej únie a neuvedem tam údaje o mojom veku, prečo bolo e, dôležité, pretože to bolo len pre mládež, tak toto je, povedzme, nezrovnalosť. Možno nedostanem finančné prostriedky, ale je to len nezrovnalosť. Ak poviem, že mám 16 rokov a mám 45 rokov a viem veľmi dobre, že mám 45 a nie 16, tak to je podvod. Pre nás rozdiel je pomerne veľký, pretože podvod je trestný čin. Chyba nie je trestný čin, nie je to zámerné, nie je to teda zámerné, no a možno bude viesť alebo spôsobí to prerušenie financovania a niekto tu hovoril o Spraheur. No a v tomto no jedno v tomto prípade, o ktorom som hovoril, by sme ušetrili 7 eur, čo nerobíme. Komunikujeme s regiónmi, No už my nekomunikujeme hlavne s regiónmi, komunikujeme hlavne s národnými orgánmi, orgánmi trestnými v činnom konaní a regióny zapájame, alebo lokálne orgány zapájame do práce, ktorú vykonávame tiež spolu s DG Regio a dva ideme do členských štátov a snažíme sa upozorňovať, realizovať školenia, spolupracovať holistickou alebo integrálnou stratégiou, ktorá je k prevencii, dobrej administratíve, kapacity detekcie a reakcie. Takže preto my spoločne máme konferencie, robíme to vo všetkých členských štátoch, s miestnymi a lokálnymi orgánmi a vyšetrovania sústredíme na podvody. No a pán Rope, veľký projekt, centralizácia. Ste sa mi, ma spýtali otázku, ktorá je politická, ale ja vám môžem k tomu povedať ja môj názor, keďže ste sa už opýtali z nášho hľadiska by bolo lepšie centralizované orgány, pretože to je jednoduchšie pre nás zasiahnuť. No a za bežných okolností, bežných okolností nie najlepšiu správu, pretože sú lepšie zorganizovaní. Ale nie je to tak vždy. Vy ste z Lotyšska, myslím. Takže viete, to veľmi veľký prípad. Bolo to tlači lotišskej justícia vyšetrovala obrovský prípad v energetickom sektore, bolo to centralizované, bol to prípad veľkej korupcie, alebo teda obrovský korupčný prípad. Čiže neexistuje nejaký univerzálny recept vo všeobecnosti, čím viac to na lokálnej úrovni, tým ťažšie sa to kontroluje. Ale tým väčšiu zodpovednosť sú štruktúrálne fondy. Prvú zodpovednosť, prvú zodpovednosť, čo na národnej úrovni je ich, Európa takto funguje. Podľa princípu subsidiarity. Ak sa prípad vyriešiť na lokálnej úrovni, dostaneme my podne, tak pošleme to miestnym orgánom, ak je, eh, ak tam nie je nikto, my sme jediným vyšetrovateľom, tak nemôžeme to všetko na sa týka štrukturálnych fondov, tak prvý princíp je národná zodpovednosť. Pán Maletič, Petovne, nemyslím, že chcem viac informácií členských štátov len v prípade, keď oni nedokážu nič vyšetriť, ale má to nadnárodný charakter cezhraničný. Čiže my by sme chceli, aby členské štáty riešili vlastné prípady účinne a efektívne. S našou podporou, takže my podporujeme školenia, spolupracujeme s miestnymi orgánmi a to robíme na lepšiu spoluprácu zníženie počtu otvorených vyšetrovaní. Ako keď sa pozriete na 2013, 14, 15, tak je to mierny pokres, pokles o 16, takže pre nás to číslo je stabilné a je to nárast do 99, čiže nikdy sme neotvorili toľko vyšetrovaní. To druhý rekordný rok, že by sme mali vlastne nemôžeme mať viac vyšetrovaní už veľmi. Minulý rok sme stanovili rekordný počet vyšetrovaní za 16 rokov existencie OLAFu. Pán Budov som zodpovedal, pani Smolková, zverejňovanie správ, publicita. Naša správa je verejná, prezentujeme ju inštitúciám poprvýkrát na tomto výbore, čo veľmi vítam a nasleduje potom diskusia tých, ktorí sa chcú podielať na diskusie. Samozrejme, uskutočňujeme aj tlačové konferencie a tak ďalej. Skutočne veľké snahy venujeme dávaniu tejto správy a publik- publicite. Toto robíme, no a myslím, že sme zvýšili kvalitu správy v priebehu rokov. Keď sa pozriete na tie minulé, tak každý rok Máme detailnejšie údaje, ktoré sa snažíme tiež vysvetľovať na to, aby sme predchádzali nedorozumeniam. Venujeme tomu veľa energie, zdrojov a ja myslím, že sa mi podarilo zodpovedať teraz na všetko, ale rád sa s vami stretnem opätovne. Alebo rád zodpoviem vaše otázky dodatočné. písomne. No a rád sa s vami stretneme osobne. Ďakujem pekne, pán Kessler. Ja som si istá, že toto je možno prvé stretnutie na výbor e, regie, ale určite nie posledné, takže pozveme vás v budúcnosti a budeme mať príležitosť položiť vám ďalšie otázky. Ďakujem za váš návrh. Povedať písomne, ak by niektorí kolegovia mali záujem o konkrétne odpovede svojim otázkam ďalší bod programu. Pôjdeme veľmi, veľmi rýchlo. Posledný, ktorý je súčasťou programu, to je delegované akty o správach o nezrovnalostiach súvisí s správou OLAFu podľa 5. článku alebo oceku článku 122 spoločných ustanovení prijala komisia delegovaný akt. Delegovaný akt bol pripravený OLAFom na základe rovmoci prvej časti ustanovenia o CPR, ktoré som práve uviedla. E, zameriava sa na určovanie pri toho, ktoré prípadov nedrovnalosti musia byť e, oznámené a aké údaje musia byť poskytnuté v súlade s týmto článkom 122 Parlament bol notifikovaný vo všetkých jazykoch 8. júla a e-mailom ste to dostali 9. júla. Parlament e, môže namietať proti delegovanému aktu pri dvoch mesiacoch od dátumu notifikácie. Na to, aby tak urobil, musí prijať e, návrh uznesenia, ktoré predloží zodpovedný e, výbor podľa pravidla 105. Ak si želá, výbor môže požiadať o predlženie dvojmesačného obdobia. Ak výbor nezareaguje, tak po dvoch mesiacoch bude delegovaný akt prijatý a slovo dostáva zastupca komisie DG OLAF na veľmi stručnú prezentáciu toho, o čom to je. Pretože musíme prijať rozhodnutie o rozšírení alebo schválení. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedníčka, Dámy a páni, ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste nás dnes pozvali, aby sme vás mohli zoznámiť s týmto delegovaným aktom. Je to pre mňa čest, že môžem vystúpiť po generálnom riaditeľovi. Ja som zástupca vedúceho delenia z OLAFu, predchádzanie podvodom. Dnes tu zastupujem komisiu, ako aj povedali tak pozorňovanie a oznamovanie zrovnalosti je zodpovedá za to OLAF, preto OLAF zodpovedá za tento delegovaný akt. Na ochranu finančných záujmov legislatíva EÚ stanovuje povinnosť oznamovať nezrovnalosti. Táto politika nie je novinkou. Nariadenie, ktoré dnes prezentuje, je súčasťou balíčku štyroch delegovaných a štyroch vykonávacích aktov v programovacie obdobie 2014 až 2020. No a tie, čo by bolo lepšie, mať jeden delegovaný akt, ktorý by týkal riadne na harmonizáciu a oznamovania nezrovnalostí členských štátov komisí. No a komisia si zvolila 4 delegované nariadenia harmonizované v maximálnom rozsahu. No a si k tomuto špecifickému aktu, ako ste povedali, toto sa týka prvého článku prvej časti článku odseku 122 roku 2013, ktorý sa týka oznamovania nezrovnalosti. Ďalší, ak sa bude týkať časti e, rozhodovania o čiastka, no a ten druhý akt je v konečnom štádiu finalizácie a kolegové na DG Regio to zodpovedajú. No čo je nové vzťahu k predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu, ale by som povedal, že poprvýkrát je e, rácha na výnimke nerovnako ako aj otázky týkajúce sa SEFAT a hospodárskych operátorov. To znamená, že predelegovaný akt je to veľmi krátky, stručný, Nájdeme tu len kritéria pre oznamovanie výkazníctva. To znamená, že vlastne treba oznamovať komisii. A máme v tomto ohľade dve definície. Poprvé a, PAKA a prvé administratívne a súdne nálezy a potom ešte nezrovnalosti. A to je zoznam informácií, je súčasťou tohto aktu, čo treba oznamovať následné správy, nie sú tam špecifické informácie a tieto informácie, tam, ako sa využívajú tieto informácie, teda tam informácie hlavne správy komisie o ochrane finančných záujmov EÚ, plne správa OLAFu. Sú tam uvedené všetky informácie, analýzy. Vidíme členských štátov. No a na záver by som rada dodala, že tento delegovaný akt treba vnímať spolu s vykonávacím aktom. My sme mali názor na celý balíček a som si istá, že si uvedomujete na splnenie povinnosti členských štátov, komisia na k dispozícii členským štátom e, systém manažmentu znovovania nezrovnalosti. Ďakujem za vašu pozornosť a rada zodpoviem na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, bohužiaľ nemáme dosť času na otázky dnes. Ja ako predsednička navrhujem členom výboru z ohľadom na to, že delegovaný akta bol znamená veľmi neskoro preto letnou prestávkou 8. septembra skončí obdobie na prekladanie pripomienok, tak výbor by mal požiadať o predlženie tohto dvojmesačného obdobia. Lota 3. septembra o 17.00 po obede pre vás, aby ste mohli sekretariátu poslať návrh uznesenia proti aktu. No a potom budeme možno pripravení zobrať sa. Tak v budúcnosti je to pre vás e, priateľné pre členov výboru regi. Ale ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže požiadame o predlženie. A posledný bod. Koordinátori sa stretli včera. Rozhodnutie ste dostali mailom. Súhlasíte? Dobre, ďakujeme pekne. Bod rôzne. Nič. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 17. septembra od 9.00. No a ďakujem aj našim prekladateľom v mene všetkých členov výboru za tých eh, eh, za to, že zostali s nami dlhšie. Ďakujem pekne a končíme. Only.